E, pevne veríme, že Arktická rada aj Európska únia budú profitovať, ak sa komisia stane permanentným pozorovateľom Arktickej rady a politika a programy by sa dali lepšie koordinovať za našej prítomnosti vo všetkých štruktúrach Arktickej rady. Domorodé obyvateľstvo sú dôležitým hra, je dôležitý hráč a preto chceme mať široký dialog, budovať e, na našej svetovej politike a pod, v podpore e, domorodého obyvateľstva, kde sme boli v iných regiónoch sveta úspešní. Prvé stretnutie s asociáciou e, domorodého obyvateľstva bolo v Bruseli v marci. Dovolte mi do, dotknúť sa letmo troch oblastí, kde si myslíme, že Európska únia môže prispieť praktickou pridanou hodnotou, pokiaľ ide o environmentálny manažment, uh, v ďalekom severe, hlavne prostredníctvom práce Arktickej rady. V prvom rade otázka e, klimatických krátkodobých síl e, znečistujúcich látok, ako napríklad čierne uhlie alebo metán, ktoré sú krátkodobé, ale majú značný dopad, pokiaľ ide o klimatické zmeny popri teda oxidu uhlič- um, CO2. Toto si vyžaduje kroky proti týmto krátkodobým, ale aj dlhodobým plynom, vrátane tých, eh, ktoré sa týkajú regiónov mimo arktického regiónu. Európska komisia podporuje snahy Arktickej rady, aby sa prijali kroky proti týmto krátkodobým látkam pokiaľ to neodvráti pozornosť od boja proti e, CO2 a dlhodobým plynom. Chceme konať v širšom geografickom meritku, pracovať e, v tejto oblasti a na boji proti znečisteniu všeobecne na základe e, príslušnej dohody, ktorá poskytuje, ktorá pokrýva celý tento región severnej hemisféry a Odzrkadľuje sa to aj v európskej e, environmentálnej legislatíve. Druhá kľúčová oblasť je pozorovanie a analýza problémov, aby sme lepšie pochopili environmentálne trendy, ktoré sa tu dejú. A je tu iniciatíva zachovania e, arktickej pozorovateľskej siete, čo bolo zahájené v rámci práce Arktickej rady. Komisia vidí prínosy v posilnení a, a v posilnení e, jednotlivých iniciatív e, v rámci tejto siete a chceme, aby sa neduplikovala snaha, aby sa e, prostriedky vynakladali efektívnejšie. Komisia a Európska environmentálna agentúra alebo agentúra pre životné prostredie na dlhoročné skúsenosti, efektívne partnerstvo, e, vymieňa a zdieľa si informácie a pracujeme na tom, aby tieto informácie boli e, prístupné. Tretia kľúčová oblasť sa týka integrovanej námornej politiky. Pred tromi rokmi Európska komisia prijala takýto dokument o integrovanej námornej politike a výsledky tejto politiky sa stali viditeľné v celej Európe. Táto integrovaná námorná politika je založená na tom, že každé námorné územie je jedinečné, zaslúži si individuálnu pozornosť a musí byť zachované a o to sa musia pričiniť všetci hráči. Uvedomujeme si, že mnohé problémy, ktorým Arktida eh, čelí, sú aj inde vrátane Európskej únie. Veríme, že skúsenosti EÚ roz, z rozvoja bude prúkom pre integráciu tejto politiky a bude to v prospech Arktídy a chceme prispieť našimi skúsenosťami v prospech e, arktického spoločenstva. Ďakujem pekne za pozornosť. Grazie, Ďakujem pekne, pán doktor Reynolds. A teraz otváram rozpravu. Ale najprv si vypočujeme pána spravodajca Galera. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som... Ja som to chcel urobiť záverom, aby som to zhrnul ale najprv by som chcel položiť otázku samotným expertom. V prvom rade veľmi pekne vám ďakujem za tento prehľad, ktorý ste tu nám poskytli. Ste pokazili na to, čomu, eh, čo spôsobuje eh, klimati- spôsobuje klimatické zmeny, aké dopady to majú na námorné trasy. Taktiež ste uviedli E, e, čo to znamená pre pobrežné štáty v blízkosti týchto tras, e, aké to má dopady na politiku, čo všetko robí Arktická rada. V prípade, že dojde k nejakým ďalším zmenám spôsobeným klimatickými zmenami a to prevedie k otvoreniu ďalších morských tras. Hm, to bude znamenáť aj určité otázky v oblasti ochrany životného prostredia, aj e, hľadanie ďalších zdrojov ropy a plynu. To by malo umožniť takúto prácu. Aký dopad podľa vás to bude mať na otázky riadenia v tomto regióne? Myslíte, že e, stačí existujúce právne úpravy, napríklad dohovor OSN o námornom práve. Bude naďalej eh, najdôležitejším takýmto nástrojom alebo eh, v akom právnom eh, rámci by podľa vás bola možná spolupráca, alebo predpokladáte, že bude potrebné dosiahnuť nové právne úpravy a dohody a najmä akú úlohu bude mať Európska únia e, v tejto oblasti. V súčasnosti aj e, naša legislatíva má pri najmenšom nepriamy dopad na tento región. I keď nemáme tam svoje vlastné pobrežie, E, teda akú úlohu vidíte v tejto súvislosti najmä pre Európsku úniu? Grazie, onorevole Galler. Ďakujem veľmi pekne, pán Galler. A teraz by som si dovolil odovzdať slovo Jako Kansali, e, teda e, je to stenový spravodajca. Poprosím vás, aby ste sa zmestili do 5 minút. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážený pán profesor, e, Inge Muderson povedal, nepotrebujeme riešenie z minulosti. Som o tom presvedčená, ale čo potrebujeme urobiť rýchlo, je vytvoriť, vybudovať dôveru, aby nedošlo k územným sporom alebo ich prípadnej eskalácii. Mnohí e, si myslia, že to nejaké severné Eldorado. Aby sme e, e, prežili, potrebujeme ešte polovicu planety. A všetci vieme, že tam sú obrovské zdroje. Každý sa tam chce dostať čím skôr. Preto otázky posilnenia dôvery sú v súčasnosti osobitne dôležité. A mám určitý nápad, nejde o môj osobný nápad, známy e, e, e, badateľ Killer o tom povedal, že pokiaľ ide o Arktídu, budeme musieť vytvoriť úplne nový model medzinárodnej spolupráce. Napriek tomu, že treba posilňovať úlohu Arktickej rady, chýba dôvera voči tejto inštitúcie Ehm, chcem sa opýtať, ehm, zaujímá ma eh, váš názor. Bolo by možné vytvoriť eh, interdisciplinárnu vedeckú hodnotecú skupinu, niečo eh, obdobné tomu, čo sme vytvorili v prípade skúmania klimatických zmien. Skupinu, ktorá bude analyzovať arktický región, a bude prichádzať s návrhmi, e, pokiaľ ide o riešenia jednotlivých problémov v tomto regióne. S tým, aby títo spory a nároky na správu tohto regiónu neeskalovali. Myslím si, že takáto nezávislá skupina expertov by bola veľmi užitočná. Taktiež potrebujeme podstatne viac informácií. A preto by bolo dobré, vytvoriť takéto stredisko informácií o Arktíde. E, existuje e, takéto stredisko v Laponsku, e, prednedávnom si oslavilo 20. výročie. Mohli by sme uvažovať o takomto arktickom stredisku, ktoré by bolo ústredím zhromažďovania informácií, aby bolo napomocné pri posilňovaní dôvery. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. A teraz slovo má pán Schreiber Jansson. 5 minút. Áno, pán predseda. Bol som členom e, e, Haborskej e, miestnej správy a najmä som sa zapodieval otázkami hospodárstva nášho prísvu, ktorý je najväčší v Nemecku a druhý najväčší v Európe. A minulé leto e, loďarská spoločnosť e, Beluga e, prvýkrát zistila, či by bolo možné a ziskové využiť túto severno-východnú trasu medzi Európou a Áziou. Vadím si otázku, aké kroky sú potrebné na to, aby tá severná trasa sa stala skutočnou alternatívou a akým spôsobom by mohla Európska únia z dlhodobého hľadiska vyvieť túto trasu, ktorá je tak dôležitá pre naše hospodárstvo do budúcnosti a vo všeobecnosti? Aká je všeobecná úloha alebo aké možnosti má Európska únia na rôznych fórach, ktoré sa zapodievajú e, problematikou Arktídy. Ďakujem pekne. Grazie, La... Ďakujem pekne, pán poslanec Schneiber. Pani ďalší ten spravodajca 5 minút. Mikro. Jetzt besser? Also nochmal vielen Dank. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za veľmi dôležité informácie e, e, e, znova sa zapodívame tému, ktorá bude do budúcnosti veľmi dôležitá. Čítala som viaceré analytické materiály a sú v určitom rozpore s tým, čo hovoril pán e, profesor. Ehm, Prepokladá sa, že v budúcnosti dôjde e, ku viacerým konfliktom a že tento región sa stane ehm, veľmi dôležitým geopolitickým miestom geopolitických sporov. A ehm, mali by tam byť určité možnosti na politické e, civilné riešenia. A Európska únia by mohla zohrať pozitívnu úlohu pokiaľ ide o najnovšiu e, katastrofu, ropnú katastrofu v Mexickom zálive, e, mnohé e, mimovládne projekty sa zasadzujú o moratórium takýchto projektov na mornej oblasti. Čo sa o tom myslíte? A pán Gader, chcel by som sa pripojiť k vašej poznámke. A ja si kladiem otázku, či existujúca právna úprava vystačí Ide o e, potrebu e, posilnenia dôvery a e, či by nebolo treba vytvoriť niečo analogické Antar- zmluvy o Antarktíde. Či by sme nemohli vytvoriť takýto obdobný právny ramec, pri ktorom by sme zakázali vojenské operácie a Mm, využívanie e, mm, zdrojov na dne mora. E, e, štáty tohto regionu takéto návrhy odmietajú už počas viacerých rokov. Nemyslíte si, že by to bolo užitočné z hľadiska odborania napätie medzi týmito štátmi s tým, aby sa tam vytvorila demilitarizovaná zóna. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Pán Kauf, 5 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Zástupca eh, komisie povedal, že máme eh, určité informácie o obyvateľov tohto regiónu a e, povedali ste, že sa uskonalo prvé stretnutie s e, pôvodnými obyvateľmi tohto regiónu. Chcem sa opýtať, čo chcú združenia pôvodných obyvateľov, aké majú požiadavky a čo si myslíme o ich potrebách a požiadavkách. Mohli by ste uviesť nejaké konkrétne príklady? Chcem sa totiž uistiť, tom, že e, konáme voči týmto ľuďom s dostatočným respektom. A ďalšia otázka sa týka vzťahu medzi skupinami pôvodného obyvateľstva a ďalšími štátmi, teda nie len členskými štátmi únie, ale ostatnými krajinami, teda aké sú vzťahy medzi pôvodnými obyvateľmi, národmi a konkrétnymi jednotlivými štátmi, ktoré sa nachádzajú v arktickom regióne. A aké je stanovisko Európskej únie voči takýmto požiadavkám a potrebám pôvodného obyvateľstva? Ďakujem pekne, pán poslanec pani Jatimatky. Tieňová spravodajkynia e, e, v mene skupiny ALDE 5 minút. Ďakujem pekne. Pán predseda. Vďaka e, spravodajcom, ďakujem vám za to, že ste zorganizovali tento seminár, toto vypočutie, rozprávu o Arktíde že ste to robili v rámci Európskej únie a v našom parlamente. Je to potrebné. Parlament e, sa musí správať aktívne a súčasňovať sa e, diskusie, prichádzať aj s vlastnými iniciatívami. Evelyn tu zdôraznila význam klimatických zmien e, z hľadiska zmien životného prostredia v Arktíde a že treba e, pripravovať aj hodnotenie e, environmentálnych dopadov. Teraz treba tiež spomenúť práva pôvodných obyvateľov. Uh, uh, uh, v Norsku a Švedsku e, e, sú e, zastúpené dva takéto pôvodné národy, Sáme a Laponci. A to znamená, že členské štáty a samotná Európska únia musia uznať, že sme vôbec nekonali nejakým príkladným spôsobom. Máme tu veľké rezervy Treba vytvoriť mechanizmus e, sústavného dialogu medzi e, parlamentom, členskými štátmi a pôvodnými obyvateľmi. Nebude možné e, príjmať nejaké politické rozhodnutie bez toho, aby sme si vypočuli tých ľudí, na ktorých naša politika sa vzťahuje. A rád by som si vypočul váš názor o možnosti takéhoto sústavného pravidelného dialogu aké mechanizmy by sa mohli v tomto e, smere použiť. A, a moja a, a priateľka e, Liza Lekonina z Ľavice veľmi, povedala niekoľko veľmi rozumných slov e, a rád by som sa stotožnil s jej predstavou o potrebe vytvoriť informačné stredisko o e, Arktíde, aby sa mm, to umyslelo v Riemeni. Toto stredisko by e, splnilo požiadavky e, mm, arktickej siete. V blízkosti existuje vysoká škola, univerzita, ktorá má rozsiahle mm, politiky a mm, e, revizuje dôležitý výskum a to by dalo veľmi mm, užitočný synergický účinok. Ďakujem veľmi pekne. Pani Jatimatky, musím e, e, o polovicu skrátiť čas, ktorý dám ďalším rečníkom. Mám veľmi veľa E, požiadavek a máme iba e, málo času, pretože e, spravodaj sa musí mm, odísť o 10.30 a musí to nejakým spôsobom zhrnúť. Samozrejme, musíme si vypočiť aj expertov. Pán Prodi, dve pol minúty. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že toto vypočutie je mimoriadne dôležité. V prvom rade, pretože tu hovoríme o prírodných zdrojoch odkedy e, Ruská e, e, federácia pod vedením Putina inštalovala ruskú zastavu na dne Arktidy. Od vtedy že to označila ako svoje. Je tu veľmi urgentné e, z hľadiska e, využitia prírodných zdrojov, a to nie len e, v oblasti Arktidy. Pokiaľ by sme to začínali od nuly v Arktíde, mohli by sme to využiť ako určitú skúšku. Teda musíme vychádzať z premisy o tom, že prírodné zdroje sú obmedzené. Musíme si uvedomiť, že e, všetci e, e, krajiny sú navzájom závislé a závislé od týchto obmedzených zdrojov. A preto potrebujeme náležitým spôsobom správať tieto zdroje, ktoré sú obmedzené. Teda ak chceme odstraniť potenciálny konflikt. A preto nemôžem si položiť, nepoložiť otázku, či by sme nevedeli použiť nový prístup v Arktíde. E, vypracovať náležitú politiku a nie mocenský boj e, kvôli týmto zdrojom. Chcel by som taktiež nadvezať na poznámku ohľadom e, pôvodného obyvateľstva. V maji som sa zúčastnil stretnutia o situácii a právach pôvodných obyvateľov Arktíde. A myslím si, že v Arktíde by sme eh, mohli eh, skúsiť eh, exkluzívnu politiku, ktorá zahrnie aj pôvodné národy tohto regiónu s tým, aby sme integrovali ich do rozhodovacieho mechanizmu, aby sme to urobili i hneď od začiatku. Tým pádom by sme mohli nejakým spôsobom vykompenzovať tento e, um, zlý prístup z minulosti, keď sme pošlapovali ich práva. Ďakujem pekne. Pani e, rozpad dve pol minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja e, pochádzam z Dánska, krajiny, ktorá má hranice s týmto regiónom. Máme Grónsko, čo je významná súčasť Dánska v Grónsku e, pri nedávnom e, boli nájdené zásoby e, ropy. A teraz Grónsko sa viac díva na Spojené štáty, nie na Európu. Existujú viaceré krajiny na pobreží Severného oceánu a tri z nich sú dotknuté. To sú Švedsko, Norsko, Grécko, Švedsko, e, prepáčte, Švedsko. E, a teraz si kladiem otázku, čo s tým e, má napríklad Kanada. Mm, samozrejme je tam severno-západná trasa, ale bude treba za to platiť, pokiaľ by sme chceli využívať túto trasu. A preto mám nedostal som žiadnu odpoveď na tieto otázky. Je výborné, že dostali sme, nastavili sme túto tému, ale, ale podľa mňa Európska únia nemá nejaké väčšie možnosti niečo konkrétne tam urobiť. Ďakujem pekne, pán predseda. Grazie, onorevole Rosbach. La parola al collega... Ďakujem, pani Rosbach. E Teraz pán Thaler, 2,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. E, túto rozprávu považujem za veľmi e, dôležitú a podporujem e, harmonickú politiku Európskej únie. Musíme byť veľmi aktívni, pretože sa zdá, že všetci naši spoločníci rozbehli naše, rozbehli svoje aktivity v tejto zóne. Nám je otázky pre oboch profesorov. Existuje nejaká štúdia alebo nejaký názor na zvyšovanie úrovne dopravy a prepravy v arktickej zóne? Dal by sa nejak prispieť ku tomu, aby teda e, prispieť toto nejak k znižovaniu alebo k znižovaniu vrstvy ľadu v arktickej oblasti. Ďalej otázka. Pod ľadom existujú povedzme nejaké ostrovy, ktoré nepatria žiadnej krajine a mohlo by toto potom slúžiť ako určitá základňa pre klimatické zmeny po tom, čo ten ľad zmizne. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Thaler. Takže z časti tieto otázky už boli zodpovedané kolegyňou v rozpách, pretože tiež som bol zvedavý na status eh, Grónska. že teda e, zahraničná politika vlastne e, je realizovaná dánskou vládou, hoci ide o nezávislé teritorium. Takže jednoznačne ten faktor, že Grónsko je vlastne súčasťou zahranično-politickej sféry Dánska. Toto isté prispieva k objasneniu situácie. No, vlastne je to jediné teritorium, ktoré odiš, odišlo z EU, takže treba sa na to pozrieť pozornejšie. Ďalej ešte chcem povedať, že je tu otázka e, zo strany GUI. Že by sa malo pracovať v tom smere, aby sme zachovali prírodné zdroje v arktickej oblasti. Takže, ale keď tam niečo je, tak prečo by sme to nemohli využiť? Proste, keď tam bol plyn a roky a bolo to tam 100 milióny rokov a je to lacná energia pre všetkých našich spotrebiteľov a občanov, prečo to nevyužiť? V podstate, prečo z toho hlobiť len nejakú prírodnú rezerváciu? To je smiešné. Tak e, si myslím, že treba hľadať určitú spoluprácu a mám záujem aj o analogiu toho, do akej miery sa dá tam aplikovať aj príslušná e, zmluva o arktickej oblasti, ale samozrejme toto nie je pevnina, takže tam sa tie aspekty tejto zmluvy nedajú v plnej miere uplatniť. Takže nebudeme predsa hovoriť Rusom a Kanadianom a Američanom, že nemôžu ťažiť e, energiu z oblasti, ktorá je plná prírodných zdrojov a celý svet vlastne cíti veľký dopyt. Ďakujem pekne. Pán Tanok, teraz dávam slovo expertom a podobne poradie ako na začiatku. Poprosím, keby ste dodržiavali 5-minútový limit každý. Samozrejme, že máte určitý priestor. Ide o to, aby ste dokázali osobne presne zodpovedať Takže nech sa páči, pán profesor Rostring. Ďakujem pekne, pán predseda. E, rád by som reagoval aspoň na dve otázky, ktoré tu boli vyslané. Jednak tu je otázka koncepcie boja o zdroje, respektíve ako preteky o zdroje dokonca, že Artida sa obla, uberá týmto smerom. Povedal by som, že to je nepresné a nesprávne ako koncepcia podstate mojej terminológie. Vlastne preteky o zdroje znamená, že existuje konkurencia a títo rôzni konkurenti sa snažia získať nejaké zdroje, ktoré ešte nikomu nepatria. Čiže v Arktíde tie zdroje, ktoré sú na pevnine na kontinentálnom šelfe, to patrí príslušným krajinám. Bodka. Takže preteky o čo? tu by boli? To je <laughs> moja prvá otázka. Čiže to patrí predsa tým krajinám. A to súvisí aj s, hľadisk- s medzinárodnou, aj národnou legislatívou. A tá platí. Čiže vlastne preteky alebo boj o nejaké prírodné zdroje, myslím, že to nie je ten správny prístup ku týmto zdrojom v arktickej oblasti. Tie prírodné zdroje tam sú a patria príslušným krajinám. Druhá otázka, ktorá bola položená, sa týka toho, či máme dostatočný systém pre riadenie a správu, alebo či potrebujeme nejaké ďalšie predpisy pre túto otázku. A potom je tu ešte otázka, či potrebujeme nejakú špeciálnu zmluvu, arktickú zmluvu, Eh, alebo zmluvu o pre arktický región, ktorá by sa odchyľovala od príslušného medzinárodného návrhného zákona, ktorý všeobecne platí. Myslím si, že eh, Arktický oceán je jedinečný v tom, že vlastne je tam ten ľadový krov. A na ten sa nevzťahuje nejaký medzinárodný zákon. Existuje dohovor z roku 82 a ten má 320 rôznych článkov. Napríklad článok 2 hovorí o tom, že proste e, existujú vody, e, v ktorých sa nachádza aj ľad a ako znečistujúci prvok. Takže keď hovoríme o takomto zalednenom území, tak vlastne e, Často sú to oblasti, kde sú nejaké výskumné stanice a povedzme, že tak tento ľad dokonca aj pláva, posúva sa a nie je to pevnina. Zároveň je to vlastne definované ako voda. A vlastne to splňa obe funkcie. A dlhodobo v strede alebo v stredom tejto arktickej zóny neprechádzala žiadna loď. A teraz je už situácia taká, že už viacero takýchto plavidel sa prepravilo krížom cez túto zónu. Ale existujú stále debaty o tom, myslím, že v 60. a 70. rokoch určite bežali debaty o tom, čo je to vlastne ten ľad, ktorý pokrýva moria. Potom sa na to zabudlo. Ale vo vzťahu k tomuto e, Kanada aj Rusko prijalo určité opatrenia a myslím, že diskusie tam bežia aj o tom, že ak by tento ľad pokrývajúci moria, či by sa mal pokladať za teritorium, za územie. Ak to mám takto skrátiť. Takže potom, čo je to ten námorný ľad? a či môže viesť ku konfliktom. Neviem. Ďakujem pekne, pán profesor. Teraz pán profesor Ingimur Darson, 5 minút na odpovede, nech sa páči. Začal by som tým, že poďakujem za veľmi zaujímavé pripomienky, ktoré tu odozneli. Chcem ale reagovať na viacero bodov, pokiaľ ide konkrétne o existujúci právny rámec, áno, príslušný dohovor OSN, to je ten základný dokument pre oblasť Arktídy, ale ako som už povedal vo svojom vystúpení, je tu určitá nejednoznačnosť. Hlavne, keď sa pozrieme na roky 2013 až 2014. To sú veľmi dôležité roky, pretože potom Dánsko bude mať teritoriálne požiadavky smerom ku Grónsku a potom aj Kanada a Rusko, ktoré prišli ešte v roku 2001 so svojimi nárokmi a zdá sa, že v týchto rokoch 2013 2014 tiež prídu s týmito svojimi požiadavkami a tie teda sa navzájom budú prekrývať ešte aj s tou Dánskom. Dánskou. Čiže Rusko, Kanada, Dánsko budú prichádzať so svojimi nárokmi, požiadavkami. Takže keď hovoríme o tých pretekoch, ehm, v podstate to ešte vychádza z niečoho podobného, s čím sme mali dočinenia v 19. storočí a vtedy existujúcej retorike. Boj a, a proteky o získanie týchto území. Isté, nedá sa určite rozdiely vylúčiť v tomto smere, aké prístupy tu budú platiť vo vzťahu k námorným hraniciam. Ale pokiaľ ide o Grónsko, je to veľmi zaujímavá otázka. Aj preto, lebo to súvisí aj so štát, s postavením EÚ. Dánsko, Švédsko, Fínsko sú tam aktérmi a Grónsko nie, ale Fínsko a Švedsko nemajú vlastne tam priamo hranicu námornú, alebo teda pobrežnú hranicu. Takže chcem povedať, že je, problém tu je aj vo vzťahu k uplatňovaniu stanoviska Európskej komisie, pokiaľ ide o E, postavenie Arktickej rady. Vieme, že Rusi napríklad má, hovoria, že čím menej je tam tých zainteresovaných strán, tým lepšie. Takže je tu aj EU, Čína, možno aj NATO a tak ďalej. Takže toto je tiež zaujímavý aspekt. Myslím, že mm, viacerí z vás zdôrazňujú aj význam práv domorodého obyvateľstva. A toto je dôležitá vec, a tento aspekt sa nedá len tak vylúčiť. Že oni vlastne, títo ľudia tiež budú aktérmi a zainteresovanými, zainteresovanou stranou. Takže na kanadskom zasadnutí arktické pečky bolo veľmi zrejme, že vlastne keď došlo k vylúčeniu tejto časti týchto domorodých obyvateľov, tak to nebolo príjmané pozitívne. Myslím, potom je tu ešte priama otázka o návodných trasách. Mm, prepačte, nie som expert na tieto technické veci. Slova svojí má kolega, že áno, on to zvládne, tú otázku. Ale ešte sa vráťme k EÚ. Dobre, EÚ má tiež svoju úlohu aktéra vzhľadom na nadnárodné procesy. A v tomto ohľade máte pravdu, keď zdôrazňujete, že vedúca úloha EÚ v oblasti klimatických zmien, ale aj v, vo vzťahu slobody na moriach, Európska únia má právo na podobné stanovisko ako Spojené štáty, napríklad aj v súvislosti s obchodom. Pokiaľ ide o medzinárodné orgány, napríklad IMU. To bude tiež veľmi dôležité. Čiže Európska únia nemá momentálne priamy prístup a zatiaľ teda v súvislosti s Arktickou radou o tom hovoríme, ale dlhodobo, z dlhodobého hľadiska sa to vylúčiť nedá. A nakoniec to platí aj o Číne. Čína tiež patrí mm, medzi veľkých hráčov. Čínsko, Japonsko, pardon, Čína, Japonsko, Európska únia. Pokiaľ je o arktické otázky, tiež budú mať čo do veci povedať. Čiže aj ich názory bude treba počúvať na vysokej úrovni. Ďakujem. Ďakujem pekne za toto vyjadrenie pánovi profesorovi Inger Munardsonovi. Poprosím teraz pána Renovca z DG pre životné prostredie z Európskej komisie. Máte 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa hovoriť stručne. Pokiaľ je otázku riadenia a spravovania, už stanovisko komisie je také, že skutočne Anklos pokladáme za referenčný materiál a vychádzajú zo znamenia z roku 2009. Sme za to, aby vlastne ten systém fungoval aj naďalej na základe Anklosu. A sme e, za to, aby sa namiesto toho, že by sme navrhovali niečo nejaké nové nástroje, aby sa uplatňovali tie právne nástroje, ktoré existujú v súčasnosti. Samozrejme, predpokladáme, že ešte ak existujú v, terajších dohodách nejaké medzery, tak by sa mohli doriešiť. Myslím, že môžeme súhlasiť so všeobecnou argumentáciou v tom zmysle, že zmluva arktického typu to momentálne nie je aktuálne, pretože vlastne žiadna z príslušných arktických krajín to nepodporuje. To je poprvé. A po druhé sú tam veľké rozdiely, e, pokiaľ je o Arktidu a Antarktídu. Ďalej k otázke úlohy hodnotenia informácií a tak ďalej. Teda, či máme mať niečo podobné, ako je nejaký medzivládny panel pre klimatické zmeny, či niečo podobné by sme mali mať aj pre región Arktidy. Hm, môžem povedať, že už existuje dosť e, zložitá, sofistikovaná infraštruktúra spolupráce v oblasti výskumu, vyhodnocovania a tak ďalej. A v samotnej Arktickej rade a v pracovnej skupine. Takže existuje participácia, prispievame na tieto aktivity. A boli by sme radi, keby sa najprv ukázalo, ako dobre pracuje táto skupina, prvnež by sme proste vytvárali niečo nové, aby nedochádzalo k prekrývaniu aktivít. Takže viem, že diskusie na túto tému pokračujú, dokonca aj v Bruseli ešte v koncom tohto mesiaca niečo bude podobného a máme záujem zapájať sa viacerí rečníci hovorili o domorodom obyvateľstve a o tom, čo vlastne títo ľudia chcú a čo môže pre nich urobiť EÚ. Myslím, že niektoré odpovede tu taktiež odozneli a myslím si, že práve jeden z dotazujúcich sa povedal, že ide z časti aj o to, aby sa vylepšil ten dialog a jeho výsledky. A že treba načúvať aj hlasu domorodých obyvateľov. Treba zabezpečiť, aby aj ich vstupy, ich vyjadrenia e, sa odrážali v návrhoch na legislatívu EÚ. Čiže majú svoju špecifickú úlohu v arktickom spoločenstve. Majú určitý status špecifický, ktorý je veľmi dôležitý a má sa to odrážať aj v príslušných inštitúciách arktického regiónu. Možno som nereagoval na všetky body, ale toľko zatiaľ moje vyjadrenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pánovi Reynoldsovi. Takže posledné pripomienky pán Gáler. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán eh, predseda, ďakujem za všetko, čo ste urobili. Myslím si, že počas tejto diskusie niektoré veci sa stali jasnejšie. Máme eh, eh, lepšiu predstavu o tom, akým smerom sa chceme uberať E, myslím si, že Európska únia je e, prípadne nie je zúčastnená z toho hľadiska, že nemáme tam podiel na pobreží, ale sme zainteresovaná strana, lebo máme svoje záujmy a máme svoje programy ako napríklad rámcový výskumný program. Taktiež e, chceme mať určitú úpravu pre naše lode, či už dopravné alebo rybárske a nepriamo sa zúčastnite legislatívy. Taktiež máme záujem o Arktídu. Mm, chceme eh, teda sme svedkami toho, že eh, v oblasti Arktídy klimatické zmeny sa prejavujú rýchlejšie ako inde. Je to veľmi dôležité. Otázky ochrany eh, životného prostredia je ďalšia téma kde Európska únia v tej súvislosti môže definovať svoje záujmy, téma životného prostredia. Napríklad, keď sme o tom diskutovali Jacqueline McLeod z Európskej environmentálnej agentúry, bohužiaľ nemohla sa zúčastniť e, mm, tejto e, diskusie, ale 15. E, mm, septembra bude mať pracovné ranejky a môžeme s ňou prebrať určité dôležité aspekty v tejto súvislosti, e, pokiaľ ide o domorodé pôvodné obyvateľstvo, to sú inuiti e, e, napríklad v Kanade a USA, alebo národy pôvodné obyvateľstvo v Európe, ochrana životného prostredia musí byť kompatibilná s ich životne dôležitými záujmami E, sú tu aj určité požiadavky trvala e, udržateľného rozvoja a nie e, ochrana alebo konzervácie týchto zdrojov. Nechceme z toho vytvoriť múzeum, aby všetko zostalo bez zmien, ale musíme zabezpečiť rozvoj v tom regióne, kde žijú, aby to bolo na prospech domorodých obyvateľov, ale aj obyvateľov, ktorí tam sa prípadne pôvodne nenarodili. Je to obrovská výzva, pokiaľ ide o vyžovanie existujúcich e, e, zdrojov, aj e, ropy, aj plynu. Musíme však zabezpečiť náležité štandardy, aby ako v Islande alebo na Islande alebo v Norsku E, e, sme mohli e, používať rovnako prísne štandardy, aby sme spolupracovali s Ruskom, snažili sa tiež tam uplatňovať takéto štandardy, a aby sme v celej oblasti Arktidy mohli používať takéto náročné normy. Aj z politického hľadiska som toho názoru, že Komisia by mala mať e, e, e, štatút stáleho pozorovateľa v Arktickej rade, nie len jednotlivé členské mm, štáty, pretože existujú určití politici, ktoré to chcú zovšeobecniť v oblasti námornej dopravy alebo výskumu Ehm, ehm, členské štáty e, odovzdali určité kompetencie tohto oblasti komisie a preto komisia by mala e, mať e, možnosť do tohto zasahovať, pokiaľ ide o porovnanie Arktidy a Antarktidy, či pôjde o na národné oblasti alebo medzinárodnú oblasť. Ide o oblasť E, e, e, Arktida totiž nezasahuje do územia jednotlivých členských štátov a preto neviem, či je možné prijať rovnakoprávnu úpravu. Myslím si, že máme všeobecnú zhodu v tom, že nám záleží na tom, aby v žiadnom prípade tam nedošlo k militarizácii. Z akéhokoľvek dôvodu nechceme obnovu studenej vody aj e, obzvlášť to nechceme po ukončení studenej e, e, vojny a nechceme, aby sa tam zraďovali nejaké vojenské základne alebo iné vojenské zariadenie. Ďakujem veľmi pekne a dúfam, že neskôr budem môcť e, pokračovať v tomto dialogu. Ako správodajca som pripravený úzko spolupracovať e, s deňovými správodajcami, takisto aj s ďalšími kolegami, ktorí by k tomu chceli prispieť. E, srdečne vás pozývam, aby ste sa toho tiež zúčastnili. Ďakujem pekne, pán Galer. Ďakujem, za, ďakujem expertom. Máme dve dodatočné veci, ktoré môžeme dodať k tejto téme. 13. až 15. septembra bude konferencia pre arktický región, pokiaľ o členov parlamentov týchto krajín, e, takže každý, kto sa chce zúčastniť, tak mu dávame túto informáciu. Pokiaľ ide o správu Galer, tak tá sa bude prezentovať na budúcej schôdzi 26. Eh, a 27. oktobra. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu programu. Návrh uznesenia Pán Atkins, nech sa páči. Pán predseda, mohol by som len prerušiť veľmi stručne s vašim súhlasom e, s jedným osobitným bodom otáznik na konci, pretože nie som si istý, čo by sa o to, s tým malo spraviť. Môj kolega pán Karim, ktorý má veľmi silné prepojenie s Pakistanom, včera sa stretol tu na tejto pôde s kolegami a hovoril o záplavách v Pakistane, hlavne v súvislosti so stretnutím ministrov zahraničných vecí na budúcich týždeň, kde sa bude hovoriť o tejto veci a požiadal ma ako člena AFETu, aby som vás upozornil a aj výbor na obavy v súvislosti s Pakistanom a na naliehavosť krokov, ktoré sa, by sa mali prijať. A teda kladem si otázku, pán predseda, či by sa nejakým spôsobom niekedy v blízkej budúcnosti možno napríklad vyriešiť to v rámci e, otázok naliehavé v Štrasburgu, či by sa to dalo nejako riešiť, pretože viem, že Kolegovia e, z všetkých strán politického spektra sa o to zaujímajú a mali by sme urobiť maximum preto, aby sme podporili komisiu. Ďakujem. Zaznamenal som si vašu požiadavku, hovorí pán predseda. A postaram sa, aby to mohlo byť na programe výboru. Avšak, ako viete, Na budúcej plenárnej schôdzi máme naplánovanú diskusiu o tejto téme a stretnutie výboru DV už e, schválilo humanitárnu pomoc Pakistánu, ale plne súhlasíme s vašimi obavami. A teda rieši sa to v DV a bude sa to riešiť aj na plenárnej schôdzi. Ďakujem pekne. Takže tu máme návrh uznesenia o posilnenie OBSE a úlohy EÚ. O tomto sa hovorilo 22. júna na schôdzi. Hovorili sme o euroatlantickej architektúre pre bezpečnosť. Mám vypočutie k tejto veci. Ako všetci viete, keď, odkedy bol prijatý helsinský proces, OBSE zohrával veľmi dôležitú úlohu v Európe, pokiaľ ide o euroatlantickú e, štruktúru bezpečnosti a pokiaľ ide o, o rozličné stratégie. Keď sa vrátime k roku 1999, Korfu e, proces, tak súčasné predsedníctvo e, požiadalo o nové stretnutie, o nový summit OBSE v decembri s cieľom, aby sme pretavili myšlienky do konkrétnych činov a aby sme rozvíjali pružnejšie nástroje a mali silnejšiu, aby táto organizácia získala silnejší kredit chceme prispieť k tejto diskusii a chceli by sme, aby Európska únia mala svoje stanovisko v, na konferencii e, v Astane a chceme prispieť ku kvalite tejto diskusie a zdôrazniť dôležitosť tejto medzinárodnej organizácie. Čiže bez meškania teraz by som dal slovo pánovi Raučekovi, aby nám povedal niečo o hlavných aspektoch jeho návrhu uznesenia. Pán Rouček, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste už zdôraznili, OBSE sa za posledných 35 rokov stalo integrovanou časťou euroatlantickej bezpečnostnej stratégie aj azijskej bezpečnostnej architektúry, čiže je to jedinečné, nenahraditeľné, e, no a krajiny od Vancouveru až po Vladivostok sú tu združené, čiže severoamerický kontinent USA, Kanada, máme tam krajiny alebo štáty EÚ, ale tiež Rusko a všetky ostatné posovietské republiky, čiže to je veľmi ojedinelé. zdôraznilo, alebo dokázalo sa to aj v historickom vývoji, e, pokiaľ ide o dimenziu OBSE politická, vojenská a, a takisto je tu dimenzia ľudských práv. Keď sa pozrieme na rozličné krízy, ktorým sme čelili, posledná sa týkala Kyrgyzstanu, tak znovu opätovne OBSE dokázala, že má nenahraditeľnú úlohu za 35 rokov sa svet zmenil. Máme nové bezpečnostné hrozby, organizovaný zločin, terorizmus, všetky eh, kybernetické hrozby, pašovanie drog, máme toho veľa a potrebujeme riešiť aj energetickú bezpečnosť a mnohé ďalšie veci. Som presvedčený, že OBSE tu môže zohrávať dôležitú úlohu. Z týchto dôvodov je tu proces Korfu, ktorý sa začal pred dvomi rokmi e, e, na podnet gréckého predsedníctva OBSE, e, takisto reakcia ruského prezidenta, aby sa diskutovalo o európskej bezpečnostnej architektúre. Ako ste povedali, kazašské predsedníctvo navrhlo a pripravuje summit v Astane 35 rokov po Helsinskej konferencii a ja plne s vami súhlasím. O tom by sme mali diskutovať. To by malo byť podstatou e, našich krokov, reakcia Európskej únie, ale tiež to, e, aká bude reakcia Európskeho parlamentu na tento vývoj. Uznesenie preto zdôrazňuje aké dôležité, aká dôležitá je rovnováha medzi týmito dvomi e, dimenziami politickou, environmentálnou, ekonomickou, ale ešte aj humanitárnou. Myslím si, že by sme nemali zabúdať na rozvoj všetkých týchto dimenzií, zvlášť tej Eh, ekonomickej a environmentálnej z dôvodov napríklad energetickej bezpečnosti alebo eh, z dôvodu eh, environmentálnych problémov. Je tu pridaná hodnota vojenskej dimenzie, OBSE zohráva závaž, zohrávalo závažnú úlohu v minulosti Eh, dohovor o konverčných, kon, konvenčných zbraniach, otvorený vzdušný priestor 1999, eh, doku, viedenský dokument, ale tiež určité mm, negatíva z minulosti alebo neúspechy. 2008 eh, konflikt Gruzinsko, nevyriešené konflikty v Transneste, v Podnestersku a na Južnom Kaukaze, ale táto vojenská dimenzia, tento rozmer podľa mňa je veľmi závažný a je to súčasť nášho uznesenia. Ako lepšie dosiahnuť tieto spoločné ciele? Mali by sme o tom hovoriť hovoriť o našich vzťahoch, e, teda vzťahoch parlamentu a príspevku parlamentu do tohto procesu a na základe mojich osobných skúseností by sme mali odzrkadliť to, že musíme posilniť aj naše vzťahy s parlamentným zhromaždením OBSE. Mali by sme posilniť našu prítomnosť v tomto zhromaždení. A v uznesení navrhujem aj to, aby rada zaistila pozvanie e, predsedu Európskeho parlamentu na tento summit, ktorý by vlastne počiarkol e, prítomnosť EÚ e na tomto samite. Čiže toto prehlásenie, je to otvorený dokument a teším sa na našu diskusiu, na vaše príspevky. Myslím, že máme čas do 14. septembra na prekladanie pozmenujúcich návrhov a potom do 5. oktobra by sme mali hlasovať o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Rouček. Teraz pán Šolc, 3 minúty. Um, Ďakujem pekne za túto možnosť, že sa k tejto správe ako tie nevyspravodajca. Chcel by som tiež načrtnúť niekoľko možných prístupov. Teda v prvom rade by som chcel veľmi pekne poďakovať za túto správu, ktorá podľa mňa sa uberá správnym smerom. Umožňuje nám premyšľať o tom, akým spôsobom by Európska únia prispieť eh, k dôveryhodnej spolupráci všetkých európskych štátov. A do značnej miery súhlasím mám rovnaký pohľad na to, čo sa týka Európskej únie. Nazdávam sa, že musíme eh, premyšľať o tom, eh, či eh, OBSE nielen kolektívny systém bezpečnosti, treba premyšľať o tom, ako by sme mohli to použiť v rámci Európskej únie na to, aby sme vyriešili prípadne budúce medzinárodné konflikty, vytvorili príslušný e, e, mechanizmus. A v rámci kazárskeho predsedníctva e, prostredníctvom únie a členských štátov únie by sme mali veľmi explicitne povedať, akým spôsobom by sme sa mali postaviť voči prípadným budúcim konfliktom či už európskej, európskeho kontinentu alebo vo všeobecnosti, aké mechanizmy by sa mali použiť. A veľmi presne ste poukázali na určité nedostatky z mm, posledných e, rokov. Po tretie, súhlasím e, s tým, čo sa týka e, životného prostredia či by sme nemali viac využiť mechanizmy OBSS na, OBSE na spoločné mechanizmy aj v rámci ochrany E, klímy, teda boje proti klimatickým zmenám a podobne, kde e, mám odlišný pohľad. To je mm, e, vzťah medzi OBSE a NATO. Myslím si, že v rámci pokračujúcich diskusí, či by sme nemali uvažovať o tom, či by OBSE nemala sa stať fórum, kde sa bude hovoriť o spolupráci európskych krajín, Európskej únie a ostatných štátov, eh, kde by sa to malo nejakým spôsobom, záväzným spôsobom upraviť s tým, aby sa eh, príslušným spôsobom zmenšila úloha eh, NATO. Ďakujem pekne, pán Šolc. Teraz pán Kirilov, 3 minúty. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcel komentovať prácu nášho kolegu Rovčeka v tejto správe. Podľa mňa je to veľmi vyvážená správa. Je to správa, ktorá je dobre načasovaná vzhľadom na tie dobré myšlienky o tých hlavných veciach, posilnení úlohy OBSE, samozrejme táto uh, úloha sa znížila za posledné roky, ale mali by sme sa teraz aktívne zúčastňovať hlavne na začiatku platnosti uh, Lisabonskej zmluvy na tom, aby táto organizácia sa posilnila. Ale predtým, ako prejdem ku konkrétnym pripomienkam, chcel by som povedať, že posilniť OBSE je možné prostredníctvom silnejšej úlohy EÚ. Myslím, že pán Rouček konkrétne a presvedčivo povedal, že čím silnejšia bude úloha EÚ, tak nebude platiť, že tým sa oslabí úloha OBSE, ale naopak. pre nás, nie len pre Európsku úniu, ale pre všetky e, členské krajiny, tá politicko-vojenská dimenzia je zvlášť dôležitá. V niektorých oblastiach je to predmetom obav. Opravnenie je to spomenuté v odseku 6. Ide o existujúce konflikty. Hlavné z nich samozrejme z roku 2008, gruzinsko-ruský konflikt a poučenie z neho plynúce a samozrejme aj Podnestersko a Nágorný Karabach. A tu znovu, ako sme na to poukázali v iných správach, vrátane tej mojej o Južnom Kaukaze, potrebujeme silnejšiu úlohu EÚ. Taktiež aj iniciatívy EÚ sú potrebné. Z pohľadu ekonomickej a environmentálnej dimenzie je podľa mňa dôležité to, aby sme napríklad v odseku 10 doplnili to, že potrebujeme stimulovať regionálnu spoluprácu medzi krajinami samotnými, čo prispeje k budovaniu dôvery, pretože niekedy tieto krajiny z historických eh, dôvodov alebo pretože mali konflikty nie sú veľmi uh, Ehm, spolupráce schopné a bolo by dobré vytvárať dobrú atmosféru a znižovať tlak. Pokiaľ ide o e, ľudskú dimenziu, tak tu by som rád povedal, že tu je to veľmi dobre ilustrované. Možno by sme mali e, vypichnúť e, úlohu tých utečencov tých sú milióny, to treba riešiť a tu je potrebná siloha OBSE a podstatné je to, že pokiaľ ide o tie nové kompetencie Európskej únie, ktoré má Lisabonská zmluva, e, je tu vyššia zodpovednosť, potreba aktívnej účasti niečo, čo sme zdôraznili v minulosti. EÚ potrebuje určitý mandát. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kirilov. 3 minúty, pán Ďakujem pekne, pán predseda. V podstate dôležité je, že pán Rovček poukazuje na tri významné udalosti. Je to zaujímavé a veľmi podstatné. V prvom rade summit na Korfu, potom proces z Korfu, ktorý bol vlastne iniciovaný profesorom, eh, pardon, prezidentom Medvedevom. A potom je tu ešte konferencia vo Viedni z minulého roku a potom ešte konferencia OBSE na vládnej úrovni. Toto všetko vlastne má posilniť samotný proces z Korfu. Tento proces z Korfu vlastne viedol aj k určitým novým, k novému duchu, ktorý sa vlial do aktivít OBSE. Ale mali by sme taktiež zdôrazniť aj to, že prebieha diskusia o tom, ako reagovať na nové výzvy, na tie, ktoré tiež sú, ktoré sa odražujú v tom návrhu. Ide o aspekt spoločnej bezpečnostnej politiky a je to veľmi ťažká, náročná oblasť, pokiaľ ide o režim, ktorý sa týka kontroly konvenčných zbraní, čiže zmluva o COSP. Čiže v rámci OBSE sa rokuje o tom, aby sme dokázali na tieto veci reagovať, pokiaľ je teda o bezpečnostné hrozby predovšetkým. Čiže keď máme vyhodnotiť aktuálnu situáciu v diskusii, môžeme to hodnotiť pozitívne. Zároveň si však myslím, že dialog by mal byť mnohorozmerný a nemal by sa zameriavať iba na čiste bezpečnostné otázky. A to zase niektoré členské štáty chcú. Čiže to je tá bezpečnosť tvrdého charakteru, ale je tu aj tá druhá stránka bezpečnosti, tzv. tá mekká bezpečnosť. Takže eh, očakávané stretnutie v Astane, to áno, je veľký úspech Kazachstanu a malo by to skutočne mať veľmi široký záber z hľadiska agendy. Mali by sme tam dosiahnuť určité veľmi zreteľné, jasné výsledky na tejto konferencii. A preto samozrejme by sme mali mať v dispozícii aj veľmi jasne stanovený mandát pre organizáciu a potom jasne zadefinovaný akčný plán. O, teda ide o to, aby sme sami, európske štáty, zhodli aj v rámci ministerskej rady a aj počas ďalších zasadnutí. Aby sme veľmi jasne mohli vidieť, že členské štáty majú čoraz väčší záujem o budúcnosť OBSE. myslím si práve, že toto je ešte ten aspekt, ktorý treba počiarknúť aj v našej rezolúcii. Ďalej, chcem povedať toto. Myslím si, že by sme mali tento proces usmerniť tak, aby summit v Astane priniesol jasné hmatateľné výsledky. Keď nebudú, výsledky tohto charakteru takto ohrozí existenciu samotnej organizácie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Džeb. Teraz pán Tanek, 3 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zablahoželať pánovi Rovčekovi ku veľmi vyváženej správe. A pred niekoľkými rokmi som bol tiež v rámci kampania aktívny, ktorá podporovala kazašské predsedníctvo OBSE, hoci vtedajšia britská vláda bola proti. A ja som rád, teda, že sme sa dostali do toho štádia, že naozaj e, Kazachstan je v tej pozícii predsedníckej krajiny. Sú tu určité e, niektoré konfliktné aspekty. Samozrejme, keď hovoríme o bezpečnosti, na jednej strane je ten aspekt demokracie a e, myslím, že veľmi dôležité je v tomto e, prípade spomenúť odhier, ktorý sa nachádza v, e, v Varšave. Je to dôležitý orgán a aj vo vzťahu k Rusku napríklad je to dôležité. E, boli sme ako poslanci tohto parlamentu svedkami e, určitých e, neregulárností pri voľbách e, v istej krajine, pravda. A to bolo pred 5 rokmi, ako vravím. Takže stredoazijské krajiny, aké majú vlastne vzťahy voči USA a vôbec aké majú postavenie na medzinárodno-politickom poli. Takže je to vlastne oblasť, kde je vlastne možnosť určitého prepuknutia konfliktu. A ďalej tu môžeme spomenúť aspekt Šanghaja a ďalšej dohody, ktorá je troška prúská vo svojom charaktere. Takže sú tu aj proste určité sily, ktoré by mohli ohroziť západné záujmy. Bielorusko sa tu nespomína. To stále ostáva problémom vo vzťahu k západnej Európe aj vo vzťahu k OBSE. E, určite OBSE je veľmi dôležitou organizáciou aj na oblasti Stredného Kaukazu, aj v Moldavsku a v Odnestersku. Jednou z tých otázov, ktoré som poukazoval aj v minulosti, a nie je to odrazené v tejto správe, poprosím pána spravodajčného o tom uvažuje, ide o misie e, ktoré by dohliadali nad voľbami v členských štátoch OBSE. V podstate je to obvykle tá formácia trojky. Európsky parlament, OBSE a parlamentné zhromaždenie teda a ešte Rada Európy, prípadne e, parlamentné zhromaždenie Rady Európy a podobne. Čiže delegácia Európskeho parlamentu vždy je e, v určitej nevýhodnej polo, po, e, polohe, pretože OBSE vždy predseda tým, týmto výrobom a vlastne OBSE prináša e, tú väčšiu časť správy. Ja myslím, že v odseku 24 sa hovorí e, Európsky parlament a parlamentné zhromaždenie OBSE a vzťah, aký tam je. Myslím, že konkrétne prečo europoslanci a e, vlastne Európsky parlament má byť až v druhom poradí, pokiaľ ide o tieto misie. Čiže týmto sa tam zaoberáte. Čiže otázka je, prečo vždy byť v tom druhom slede až. Ďakujeme za toto vyjadrenie. Teraz na záver pán Rouček ako spravodajca. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovolte mi reagovať bod po bode na to, čo bolo povedané. Pán Šulc, pán Tanok, aj niektorí ďalší hovorili o stredoázijskej oblasti. Myslím si, že je to oblasť, kde sa ukázalo, že OBSE má svoju úlohu aj v súvislosti s kyrgyzskou krízou. A že vlastne má mať OBSE ešte väčšiu úlohu. A preto je aj ten dôvod, prečo Kazachstan je teraz predsedníckou krajinou. Sú tu dosť veľké očakávania v tom smere a preto táto úloha bola daná do rúk Kazachstanu, aby teda Kazachstan zohrával väčšiu, širšiu úlohu. Myslím si teda, že je to dôležité a malo by sa to taktiež nejak zdôrazniť aj v tej našej správe, aj v našich odporúčaniach. Pretože sa to netýka, myslím si, iba stredoázijského regiónu a členských štátov tohto regiónu, ktoré sú v OBSE, ale v podstate sa to týka aj bezpečnostných hrozieb. Súvisí to s Afganistánom, Pakistánom, a keď hovoríme o pašovaní drog napríklad a tak ďalej, tak si myslím, že toto je dôležitý aspekt. Pán Šulc spomínal aj ochranu životného prostredia a aspekt klimatických zmien. Áno, toto je tiež určitý rozmer, ktorý v budúcnosti tiež bude zohrávať čoraz väčšiu úlohu a bude zohľadňovaný. Ak máte, prosím, nejaké podnety e, na pozmeňovacie návrhy, tak nech sa páči, predložte ich. Takže, povedzme, mám rozdielný názor oproti niektorom, čo tu odoznelo, vo vzťahu otázke NATO. Je predsa v našom záujme, aby sme posilňovali OBSE a je našim záujmom posilňovať aj účasť EÚ, najmä po tom, čo vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a máme k dispozícii nové nástroje, ale myslím, že nemalo by byť v našom záujme oslabovať pozíciu a úlohu iných inštitúcií, predovšetkým NATO. Pretože NATO stále zohráva veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o bezpečnosť krajín EÚ. Som presvedčený, že nikto iný vlastne tú úlohu, ktorú zohráva NATO, zohrávať nemôže. A tak NATO Proste treba si povieme takto, že Európska únia nemôže zohrávať tie, tie e, ťažšie, náročnejšie operácie v Strednej Ázii. Môžeme sa pripojiť e, do aktivít NATO, môžeme dosiahnuť niektoré svoje e, alebo ciele, ktoré vlastne aj cestou OBSE môžeme presadzovať a dosahovať alebo usilovať sa o ich dosiahnutie. Ďalej, pán Keluk hovoril o e, regionálnej, hovoril o regionálnej spolupráci. Nie som vôbec proti, či už je to ekonomická alebo aj iná spolupráca. Ište, toto môže prispieť aj k budovaniu a posilňovaniu bezpečnosti, k rozvoju ľudského kapitálu, ide o rozvoj cestovného ruchu a tak ďalej. Ale stále musíme brať do úvahy, že v takomto rozľahlom priestore od Vancouveru po Vladivostok je dosť ťažké vlastne špecifikovať konkrétnejšie ten región. Myslím ale, že spomenúť sa to dá. Ďalej, pokiaľ sa hovorí o efektívnosti organizácie, áno, súhlasím s vami v plnej miere. Niekedy e, sme aj sklamaní, že asi aj niektorí iní členovia OBSE, že niektoré úlohy sa neriešia, že konflikty zostávajú nedoriešené, napríklad na Horný Karabách, e, Podnestersko a podobne. A že tam OBSE nie, nie je až taká efektívna a úspešná, ako by sme očakávali. Takže tam ďalej môžeme hovoriť ešte aj o pro, procese z Korfu. To sa netýka len tej tzv. tej tvrdej bezpečnosti, ale aj o tzv. mekej tak máme aj tieto nové bezpečnostné riziká, ktoré pred nami stoja. A máte pravdu, že rozmer ľudských práv je veľmi dôležitý. Okrem toho, ak mám reagovať na to, čo povedal pán Tano. rozširovanie ľudských a občanských práv, posilňovanie demokracie, toto všetko je proces. Keď sa pozrieme aj na vývoj z hľadiska dejinných údajov, OBSE zohráva významnú rolu v tomto samotnom procese, pretože viacerí my, ktorí sme členovia, by sme tu nesedeli, pokiaľ by nebolo došlo ku prispeniu Helsinského aktu z roku 1975, keď sa pozrieme na polských kolegov, českých kolegov, a mali sme tam proste občianské hnutia, eh, ľudskoprávne hnutia. A toto všetko prispievalo až nakoniec ku pádu komunistického režimu. Takže aspekt ľudských práv a demokracie sa posilňoval aj vďaka OBSE. Teda v tomto OBSE má veľkú úlohu. Vieme, že nevšetky e, krajiny, ktoré sú v rámci OBSE, majú plnú demokraciu. Čiže je treba dosahovať konkrétne presné výsledky. Vieme, čo OBSE potrebuje a vieme aj, aký by mal byť náš prístup, prínos a vstupy. Takže máme na 2-3 týždne teraz na to, aby sme sa zamysleli nad konkrétnymi podnetmi, čo môžeme navrhnúť, predložiť. No, na samite, ale nakoniec aj pred samitom ešte môžeme o tomto hovoriť. Ako prispieť do tejto debaty, a ako prísť niečím konkrétnym. Okrem toho, pán Tanok hovoril aj o organizácii Odhir vo Varšave. Odhier je v podstate nezávislý a v podstate nikto Nikto by sa nemal pokúšať ovplyvňovať túto nezávislosť od hieru, pretože jeho úlohou je dohľadať na to, aby tá nezávislosť tam bola, aby sa dohľadalo aj na práva menšín. Hej? Čiže treba hľadať aj, hľadiť aj na to, že je potreba hľadať riešenia situácie Rómov aj v členských štátoch. Takže si myslím, že to je tiež veľmi dôležitý rozmer. Pokiaľ ide o e, pozorovateľskú misiu, prečo zohrávame vždy úlohu toho druhého partnera? Myslím, že to je súčasť koncepcie. Mali by sme posilniť my, EÚ, aj Európsky parlament e, svoju pozíciu v rámci OBSE. Čiže môj návrh by bol taký, aby sme e, nadniesli túto tému v rámci parlamentného zhromaždenia. Myslím, že by sme mohli získať aj vyššiu pozíciu e, v rámci monitorovacieho procesu. Hlavne pokiaľ ide o voľby. Takže dovolte mi poďakovať vám za vaše pripomienky a podnety. Poteším sa, ak uvidím aj vaše ďalšie návrhy na ako pozmeňovacie návrhy a ďalej budeme pokračovať v tomto procese v septembri. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Šulc sa chcel viediť, keď to už mimo eh, programu. Vážne pán predseda, už som, predtým som sa dôrazne hlásil, ale vy by ste ma prehliadli. Ehm, považujem eh, túto správu za veľmi dôležitú, ale aj dobrú pretože úloha a činnosť eh, OBSE sa uskutočňuje v troch rozmeroch troch dimenziách a pán eh, kolega Roučík to veľmi správne načrtol. Pokiaľ ide o iniciatívu Medvedeva a, a o, o proces Korfu. Myslím si, že na rozdiel od nás a Európskej únie, Európskeho parlamentu, eh, my sa snažíme totiž o posilnenie a vylepšenie činnosti OBSE a na ruskej strane. Skôr sa mi zdá, že ide o e, transformáciu, prípadne obchádzanie OBSE. A myslím si, že mali by sme na to kriticky poukázať. No, zdávam sa, že úloha Ruska napriek tomu, že je to veľmi dôležité v OBSE, ako aj úloha e, bývalých e, republik OSN, OBSN, pokiaľ ide o riešenie konfliktu, táto úloha Ruska nie je konstruktívna. To sme zažili počas konfliktu na eh, Kaukaze alebo eh, eh, počas konfliktov v Čečensku alebo posledných volieb, kde došlo výrazným falšovaním výsledkov, čo uznal aj prezident a OBS bolo z toho vylúčené. To znamená, že mali by sme kriticky povedať o tom, že očakávame konstruktívnejší prístup z ruskej strany, strany a dodržania e, e, záväzkov e, v rámci OBSE. Takže dúfam, že budete mať pochopenie aj pre tento môj postoj. Ďakujem, pán poslanec Šulc. Chce sa k tomu stručne vydriť predseda? Pán spravodajca? Presne s tým súhlasím. Takže veľmi stručná reakcia, veľmi trefná. Niekoľko slov k e, harmonogramu, čo sa týka tejto správy. 14. E, septembra o 12. je lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov a 5. oktobra budeme mať vo výbore o tom diskusiu a hlasovanie a v rámci e, plenárneho zasadnutia. To by malo byť eh, počas eh, zasadnutia 2. Mm, oktobra. 2. Eh, oktobrové zasadnutie. Ďakujem pekne. A teraz ďalší bod programu. Ide o stanovisko parlamentu, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2011, upravený radou vo všetkých častiach. Pán Salafranka je predkladateľom E, bolo predloženo 87 pozmeňujúcich návrhov a potom, ako si vypočujeme pána Sala Franka, e, umožníme neviem, spravodajcom a autorom e, týchto pozmeňujúcich návrhov, aby sa viedrili a poskytli svoje vysvetlenie. Takže pán Sala Franka, nech sa páči. Gracias, eh, señor presidente. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Veľmi v krátkosti by som rád, prv než teda naživo sa dostanem k téme, v krátkosti by som rád povedal, a niečo, aby som pripomenul tento samotný návrh rozpočtu. Návrh, ktorý predkladá Európska komisia, predpokladá pre kapitulu e, zahraničnej politiky náraz o 5,56%, čo celkovo znamená na rok e, asi na úrovni 8,3 miliardy. Pokiaľ ide o ehm, kapitolu 4, tam je nárast iba 0, ehm, menej než 1% ten návrh, teda nárast. V každom prípade jasne sa tu poukazuje na nedostatky, ktoré sme videli v uplynulých rokoch, kedy sme museli vlastne riešiť vonkajšie závestky eh, Európskej únie. Niektoré sa dali predvídať, iné nie. Čiže návrh rozpočtu znamená značné posilnenie, pokiaľ ide o reakcie na krízy. Ďalej nástroj stability, tam je plus 25 zahraničná bezpečnostná politika viac než za 16 ďalej susedná politika susedia, susedstva tiež zaznamenala zvýšenia a to, čo sa týka Afganistanu, tam hovoríme o náraste okolo 25 takže na druhej strane išlo aj o krátenie rozpočtu. Všetko, čo sa týka pomoci Palestíne, tam došlo o zniženie o 95 miliónov. Ďalej, to, čo sa už tu hovorilo, tie pozorovateľské misie pri voľbách, tam nie len, že vlastne e, parlament bude veľmi aktívne participovať e, pri stanovaní predsedov týchto misií. E, zaznamenávame tam aj určité zniženia, pokiaľ je o spoluprácu s Irakom, Iránom, s Jemenom a to je na úrovni 16 to kráčenie v rozpočte. Ďalej je tu potreba uplatniť značnú rozpočtovú disciplínu, pokiaľ ide o škrty, ktoré sú veľmi dôležité až na úrovni 100 miliónov eur a týka sa to jednotlivých položiek v súvislosti s administratívou aj s operatívou. V dôsledku tejto politiky vlastne došlo k nárastu rezervy, v podstate iba 70 miliónov, pôvodne na 170 miliónov teraz na to nastávajúce obdobie, takže vytvára sa politika, ktorá bude kontrolovať, e, ako komisia redukuje úvery, teda stratégia, ktorú chceme uplatniť a to, čo navrhuje aj kolegovia prostredníctvom návrhu uznesenia, poukazuje na posilnenie zahraničných aktivít EÚ a pokiaľ ide o vytvorenie samotnej tejto zahraničnej služby, má mať k dispozícii aj príslušné prostriedky. Takže chceme samozrejme pracovať tak, aby sa dodržiavala aj rozpočtová disciplína. Viete iste, že tento celý proces prípravy rozpočtu súvisí s tým, že Nakoniec sa to dostáva do rozpočtového výboru, všetky podnety. A ja by som bol za to, aby sa predkladalo čo najviac podnetov a pozmeňovacích návrhov. Ja ich všetky od kolegov budem akceptovať. Áno. E, myslím, že je tu snaha brať do úvahy tie najdôležitejšie aspekty, ktoré sa predložia, predložia a budeme sa snažiť ich zladiť maximálnej možnej miere. Budeme sa snažiť vytvoriť vyvážený rozpočet a jasné, že e, sa vyžaduje viac prostriedkov, napríklad teda rozpočtový výbor k tomu všetkému bude mať to posledné slovo a určite dúfame teda, že zhodnotí naše priority. Nechcem teda teraz predlžovať e, tento svoj úvodný preslov, ale chcem e, podporiť e, kolegov aj v tom, aby ďalej prekladali podnety a pozmeňovacie návrhy. E, to, čo bolo predložené teraz e, posledne, bolo od tých 87 návrhov bolo veľmi podnetných. Napríklad sa tu hovorí o dôležitosti prevencie konfliktov napríklad. Sú v tom určité ťažkosti, pokiaľ to berieme v danom kontexte a vo vzťahu k zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ toto treba zohľadniť. Je to dôležitá priorita, samozrejme som pripravený zohľadniť toto aj cestou ústneho pozmeňovacieho návrhu a že by sme to zakomponovali aj do textu uznesenia. Taktiež by som chcel povedať, že pán Valteria tiež prišiel s pozmeňovacími návrhmi, ktoré sa týkajú e, samotného procesu prípravy rozpočtu a myslím, že tieto e, podnety pána Valteriho by sme mohli akceptovať. Samozrejme, je tu určitý aspekt kompromisu. Na druhej strane pán Kukan taktiež prezentoval jeden len e, pozmeňovací návrh, ktorý pokladám za veľmi rozumný. Takže by som poprosil potom a dúfam, že budú schválené tie čísla, ktoré sa tu navrhujú. Čiže je tu 52 popri tých 34 eh, pozmeňovacích návrhov a tých 52 návrhov to predstavuje ozaj vážne problémy. Asi 80% vlastne už je zachytených aj v tých 34 podnetoch, ktoré som hovoril v súvislosti s pánom Walterim. Takže hlavne ide o tie aspekty, ktoré sa týkajú dôležitých priorít, teda na jednej strane to, čo žiada komisia e, na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku a ďalej ide aj o núdzové aspekty. Tam povedzme, že by sa vytvorila určitá e, zásoba finančná alebo finančná rezerva pre nepredvídané situácie. Čiže pán Valteri a pán Mm, Brok eh, na tieto poukázali taktiež. A v podstate, že tieto prostriedky by sa mali veľmi transparentne vyčlenovať. Takže ide o to, aby sa vytvorila táto rezerva. Ale chceme to robiť tak, aby parlament mohol vykonávať aj patričnú kontrolu nad použitím týchto prostriedkov. Ďalej, pokiaľ ide o podporu Palestíny, to súvisí aj so, so samotným e, procesom mierových rokovaní. Tam vidíme, že vlastne z tohto horizontu došlo k zniženiu prostriedkov, ale si myslím, že ich treba navýšiť. Ďalej, aspekt e, pozorovateľských misií pri voľbách. Myslím, že to tu je dôležité, aby predsedovia alebo vedúci predstavitelia týchto misií boli e, predstaviteľmi parlamentu, teda poslancami parlamentu. A preto sa mi zdá, že by sme asi, ne, keby sme neboli, keby sme to nepodporili dostatočne aj z hľadiska rozpočtu, tak by sme oslabili svoju pozíciu v takýchto misiách. Takže treba tu práve počiarknúť ten politický význam toho, aby Európsky parlament v takýchto misiách bol zastúpený. Ďalej, pokiaľ ide o obhajovanie ľudských práv a ich ochranu celkovo vo svete, myslím, že tam sa hovorí o určitých obmedzeniach v rámci rozpočtu, ale e, e, v podstate žiadame, aby sa to vrátilo naspäť na tých 100%. Pokiaľ ide o administratívne náklady, tam sa navrhuje zniženie o 24 miliónov. Myslím, že tých 7 miliónov 500 tisíc eur to by stačilo, teda keď už má dôjsť k nejakému znišeniu, to ostatné by sme mali zachovať, aby sme mali určitú kredibilitu. Chcem povedať, že komisia zamietla všetky pilotné projekty, ktoré E, boli prezentované a v tomto zmysle aj pán Eden Maki prezentoval nejaké projekty a návrhy. Takže môžem povedať, že komisia ešte neprezentovala všetko, najmä pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a teda rozpočtové aspekty, na rok 2011 ešte nie sú celkom jasne prezentované zo strany komisia, tak je tu problém. A tak mám z toho dojem, že by sme e, sa mali pousilovať, aby nedošlo k duplicite a mali by sme čím skôr dospieť k riešeniu. Je tu viacero podnetov a v podstate sa to týka stanoviska komisie, napríklad napríklad je to pozmeňujúci návrh 5003 e pani Autala, Ide o vytvorenie špeciálneho vyslanca EÚ pre Tibet. No, k tomuto mám aj svoje e, myšlienky, ale reakciu nechám na inokedy. Ďalej je tu e, ďalší podnet e, a ide o to, že do rezervy by sme mali dať 6 miliónov. Ide o justičnú spoluprácu s Tunisom a že by to bolo na prospech eh, nezávislosti tejto krajiny. A ďalej je tu návrh 5036. Tam sa hovorí o prípravnom konaní eh, ohľadne vytvorenia nejakej sprostredkovateľskej skupiny pre Európsku službu pre vonkajšiu činnosť. Takže bola tu vytvorená správa, pokiaľ ide o finančnú kontrolu a rád by som si vypočul práve pripomienky komisie k tomuto konkrétnemu bodu. Takže samozrejme som otvorený podnetom zo strany kolegov a samozrejme v maximálnej miene, miere sa pokúsim zohľadniť všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré sa predložia. Takýto je vlastne charakter tejto práce, že sa snažíme čo najrigoróznejšie pristupovať ku jednotlivým bodom a trvám na tom, že v značnej miere už podnety kolegov doteraz predložené sú zakomponované do návrhu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Salafranka. Na začiatku diskusie by som odovzdal slovo teňovým spravodajcom a potom chronologicky pán Guatieri 3 minúty. Vy ste spra- teňovým spravodajcom pre skupinu SAD. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán spravodajca. Ďakujem vám za odvedenú prácu, za to, že ste otvorení e, voči spolupráci a dialogu. Myslím si, že v čase keď e, prežívame veľmi zložité politické, ekonomické podmienky, pokiaľ ide o vonkajšiu službu, e, je dôležité, aby parlament e, sa vyjadril jasne a jednoznačne. Čísla, e, e o ktorých musíme e, hovoriť, e, už spomenul pán Sala Franka, nebudem sa k tomu vrácať. Mm, je tu určitý údim, e, pokiaľ ide rozpočet navrhovaný komisiou, najmä vo vzťahu k Palestíne je tu e, veľmi obmedzená e, rezerva. Dokonca zásah e, rady výrazne skomplikoval situáciu. Ak vidíme napríklad celkové navýšenie platie v celom rozpočte a si všimneme skrty komisie rady, je tu v okruhu 4 celkové skratenie o 10 a je to veľmi e, zvláštne. Neviem pochopiť, e, ako sa to zdôvodňuje, pokiaľ ide o naše predsavzatie. Rada neurobila to proporčne e, vo všetkých okruhoch. Týka sa to iba jedného okruhu. Myslím si, že je to nesprávne a celkový rozpočet sa stáva neprehľadný a logický. E, napríklad pokiaľ ide o IPA a ďalšie kľúčové e, výdavkové e, body, myslím si, že z hľadiska zabezpečenia dôveryhodnosti schopnosti Európskej únie kontrolovať využitie vlastných prostriedkov a realizáciu finančných nástrojov je to pomerne pochybné. Myslím si, že zásah rády bol veľmi neproduktívny. Vzhľadom na zložitú situáciu eh, si myslím, že by sme sa mali eh, pokúsiť o primerané obnovenie eh, zdrojov, ktoré sa týkajú kľúčových priorít zahraničnej politiky únie. A preto aj predkladáme pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú takmer všetkých škrtov navrhovaných radov. V týchto pozmeňujúcich návrhoch sa snažíme vyplniť medzeru, ktorá vznikla v rozpočte komisie vo vzťahu k Palestíne. Chcel by som eh, tiež zdôrazniť význam realizácie eh, dohody z Madridu, pokiaľ ide o rozpočet CFSP. Myslím si, že eh, je dôležité, aby v rozpočte 2011 sme mali e, príslušné e, položky na misie. A záverom by som sa e, chcel vrátiť k otázkam pána Salafranku. Som proti tomu, aby sme vyčlenili konkrétne prostriedky na Tibet. Takisto aj celá problematika okolo Tuniska je podľa mňa E, pochybné to, čo navrhuje pani Balner, je zaujímavé a môžem e, o tom uvažovať. Musím to e, rozanalizovať, aby som mal o tom lepšiu predstavu. Viem však, že máme málo času, takže toľko stručne môj celkový postoj a vyzývam kolegov, aby podporili to, čo som dohodol s pánom Frankom, teda s pánom spravodajcom. Ďakujem pekne, pán Galtieri tieni vyspravodajca pre ALDE 3 minúty. Pani Akamati. Ďakujem veľmi pekne. E, v prvom rade e, by som chcel e, vo všeobecnosti povedať, že mali by sme byť veľmi striktní, veľmi prísní, pretože na úrovni jednotlivých štátov jednotlivé vlády robia E, škrty v rozpočte v súvislosti s prebiehajúcou krízou a myslím si, že nie je priateľné, keby sme na Európskej únie vynakladali stále viac prostriedkov. To znamená, že musíme sa držať rovnakej línie ako vlády jednotlivých štátov. Ale aj napriek tomu, čo som práve povedala, Viem, že peniaze, ktoré vynakladáme na zahraničnú politiku, nie sú e, nejaké veľké. Je to minus e, rozpočtu Európskej únie a je veľmi dôležité, aby sme sa venovali dôležitej problematike, aby sme zdôrazňovali isté záležitosti. A to by som chcela podotknúť, že kontrola e, je takou dôležitou vecou. Tak tiež by som chcela nadvezať a spomenúť niektoré e, ďalšie body. Prekvapuje ma, že rada má negatívny postoj, e, e, pokiaľ ide o rezervy na, na predvydané okolnosti. Tohto roku už sme v rámci mimoriadnej pomoci poskytli viac ako 100 miliónov eur Haiti A teraz e, e rada na budúci rok e, uvažuje e, s nulou. Podľa teda treba si uvedomiť, že medzinárodné darcovia neposkytli všetky prísľubené prostriedky Haiti. E, my sa snažíme Haiti pomôcť a som rada, že nielen naša, ale aj ostatné politické skupiny e, sú za to, aby sme ponechali v návrhu komisie 2003 e, e, miliónov eur. Čo ma ešte znepokojuje, je to nástroj stability. Mali by sme sa držať návrhu komisie v tejto veci Mali by sme poskytnúť dostatok prostriedkov na predchádzanie eh, konfliktov a reagovanie na krízy. Je to veľmi dôležité, najmä v prípade eh, eh, riešenia civilných kríz a prípravy jednotlivých misií. Títo prostriedky treba zabezpečiť ďalej program Európskeho susedstva a partnerstva Máme v bezprostrednej blízkosti regióny, e, kvôli ktorým by sme si mali robiť starosti v Európskej únii a mali by sme zabezpečiť dostatok prostriedkov pre takéto oblasti. Prostriedky idú našim e, susedom e, smerom na východ a na juh a myslím si, že sú to jedne z najdôležitejších oblastí a mali by sme v tejto oblasti posilniť aj implementačnú kapacitu. A napokon e, posledná e, vec, ktorej sa chcem venovať, je to stratégia pre Balské more. E, je to súčasťou finančnej spolupráce v rámci Európskeho partnerstva a spolupráce s východnou Európou. Avšak spolu so severným rozmerom mali by sme využívať aj ďalšie existujúce rámce na poskytnutie podpory stratégie pre Balské more. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Jatematky. Pani Bratner je e, tieňou spravodajkyňou zelených. Ďakujem. Chcela by som sa viedriť i k niekoľkým e, záležitostiach, záležitostiam aj k otázkam pána Salafranku. Chcel by som vám predovšetkým zablahoželať. Je to veľmi dobrá správa. Ďakujem e, za vaše slova o tom, že ste pripravení diskutovať e, e, o tomto stanovisku, pokiaľ ide o konkrétne čísla. Aby som stručne vysvetlila otázku mediačnej podpory, sprostredkovateľskej podpory. Je tu rozhodnutie Rady z roku 2009, podľa ktorého by Rada chcela posiliť našu kapacitu v oblasti sprostredkovania a chcela by vytvoriť podpornú skupinu na tieto mediačné účely, avšak v rozpočte nie sú vyčlenené prostriedky. Súhlasím s tým, že to sa asi nezradí až tak skoro, ale treba urobiť prípravné práce, aby sa takto mohlo učiniť v budúcnosti a chcela by som e, odporučiť, i keď som ešte o tom nediskutoval s komisiou. E, chcel by som e, navrhnúť, aby sme uvažovali o tom, aby sme náležitým spôsobom bez zbytočných nákladov pripravili pôdu na to, aby sme raz mali takúto mediačnú kapacitu, čo všetko by sme mohli robiť v rámci príprav. A budem rada, keby, sme, keby ste eh, boli ochotní sa tomu venovať aj v budúcnosti. Ohľadom Tuniska ide o program, ktorý podľa nás treba veľmi eh, súrne eh, rozanalizovať a tam vyčleniť prostriedky Treba eh, tu vyčleniť isté rezervy. Eh, eh, totiž vieme, že v teréne to nefunguje a treba to vyhodnotiť. A mali by sme využiť naše kontrolné právomoci, pokiaľ ide o využitie finančných prostriedkov. A ešte jedna otázka. Vítam snahu pana Salafranku E, pokiaľ ide o realizáciu toho, na čom sme sa dohodli e, e, s pani Eštanovou hľadom vonkajšej služby a príslušných rozpočtových bodov. A ide o dôležité misie, ale tu bod 4 Konko Guinea-Bissau aj palestinské územia tu navrhujeme maximalistický postoj, aby sme mali jednotlivý bod pre každý z týchto regiónov. A, a ak nebudú s tým súhlasiť, potom by sme ustúpili a to e, preskúpili. Napríklad v Kongo. Vrátime sa e, k tej istej situácii. Nemôžeme sa dostať do Konga, aby sme e, sa nevenovali ostatným regiónom. Napríklad Bosna je veľmi dôležitá. A neviem, prečo by sme mali mať zvlášť niečo pre Afganistan a nie pre Bosnu moja otázka znie, e, skúsme e, sa správať odvážnejšie. E, skúsme to rozdeliť na dve časti, pokiaľ ide o vonkajšiu službu. Toľko moja otázka v závislosti od vašej reakcie. Mohla by som predložiť určite pozmeňujúce návrhy právo v rozpočtovom výbore. Myslím si, že mali by sme obnoviť aj e, e, e, niektoré veci v rámci nástroje stability aj IPA. Ďakujem pekne. A teraz odovzdávame slovo pán Monicovi. Ďakujem pekne za predloženú správu a aj za ochotu spolupracovať aj s ostatnými. A chcela by som ale vyjadriť svoje prekvapenie nad tým, že sú tu predložené niektoré pozmeňovacie návrhy, ktoré sa týkajú konkrétnych rozpočtových položiek, napríklad tých 5000, 10, 50, 36, myslím, tie sa týkajú viacerých aspektov. Ide o vytvorenie novej rozpočtovej položky bez právnej základne a v podstate každá rozpočtová položka musí mať nejakú oporu v európskom zákone. Ale tu proste je vytvorenie nejakej položky pre spoluprácu s rozvinutými priemyselnými krajinami s výnimkou USA. A tak na druhej strane by sa tu mala vytvárať teda nová položka rozpočtu v nadväznosti na to, čo bolo nedávno vytvorené. Neviem, aké to tu bude vlastne kritérium, či to bude 4 alebo 5 miliónov eur. A ide o socialistického poslanca, ktorý predložil tento návrh. Čiže ide o spoluprácu s rozvinutými krajinami, priemyselne rozvinutými krajinami. A je to v podstate Európsky fond pre spoluprácu s e, rozvinutými krajinami, pokiaľ ide e, o ten charakter. Takže nesúhlasím s tým, že by sa toto malo oddeliť. E, čiže návrhy 50, 28 a 50, 30, skutočne neviem teda, aké kritéria by sme tam mali uplatniť. Bolo by dobre, keby nám predkladateľia predložili, eh, aké kritéria majú na mysli, keď predkladajú takéto návrhy. Niečo podobného chcem povedať ešte aj ten pilotný projekt pani Akemaky, čo navrhuje eh, medzi EÚ a Ruskom ako projekt, eh, že by sa tu vytvoril nejaký pilotný projekt pre krízové situácie, ale hovorilo sa tu už o tom, že tie pilotné projekty vlastne neboli prijaté. A ak mi dovolíte ešte 3 sekundy navyše by som chcela povedať toto. E, takže ďalej, čo sa týka Palestíny a v náväznosti na to, čo tu bolo povedané, že by sme prišli s nejakým, nejakou čiastkou v nadväznosti na to, čo bolo už odsúhlasené v rámci UNRWA v roku 2009. Takže Neviem, prečo sa tu navrhuje to, tá suma, ktorá tu je. Ďakujem. Pán Gomez, nech sa páči. Tára. Chcem poďakovať eh, taktiež pánovi spravodajcovi aj tieňovému spravodajcovi za ich prácu. Chcem podporiť návrh obnoviť úroveň financovania pre Európsky nástroj demokracie a ľudských práv aj v rozpočte, ktorý sa, aj v rozpočtovú položku, ktorá sa týka pozorovateľských misií. A chcem zdôrazniť taktiež svoju podporu pozmeňovaciemu návrhu, e, ktorý predložil pán Umnes. E, je už článok 19.03.06 no- a týka sa to toho, že by sa mali práve rešpektovať aspekty rodovej rovnosti pri menovaní do funkcie. A doteraz sa to nevždy rešpektuje a práve je dobré, že parlament na toto poukazuje. Chcem tiež povedať, že podporujem návrhy, pozmeňovacie návrhy, ktoré smerujú ku tomu, aby sme sa vrátili k detailov, detailom policajných misií, myslím, že to len pridá k transparentnosti a že vlastne to posilní aj možnosť kontroly zo strany tohto parlamentu. Ďakujem. Obávam sa, že sme preskočili eh, pána e, tieňového, teda pani Rözing. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Som eh, vychádzala z toho, že tie nestradajcovi automaticky dostanú slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Rovnako veľmi pekne ďakujem pánovi Alo Frankovi za vaše stanovisko. Súhlasím s tým, že bolo by veľmi dôležité maximálne rýchlo eh, pripraviť eh, veľmi rýchlo realistickú návrh, pokiaľ ide mm, služ- vonkajšiu službu a by sme to mohli v primeranom čase e, posúdiť a zabezpečiť e, e, ďalšie alokácie prostriedkov. Podľa názoru z časového hľadiska máme nedostatok času, aby sme to všetko vyriešili v parlamente, najmä pretože táto služba má obrovský význam Podľa um, nášho názoru mali by sme to robiť e, e, na základe e, demokratických a transparentných postupov. Mali by sme to zabezpečiť aj v rámci rozpočtového procesu, pokiaľ ide o finančnú pomoc Palestíne a riešenia konfliktu medzi Palestínou a Izraelu. Naša politická skupina súhlasí s pánom Alofrankom. Táto pomoc v žiadnom prípade sa nemá krátiť je to životne dôležité pre pokojné vyriešenie tohto konfliktu, ako aj zabezpečenie života palestínčanov. Rovnako súčia, súhlasím s tým, že eh, Únia by mala zohrávať dôležitú úlohu v celom svete a mala by mať na to dostatok finančných prostriedkov. Avšak aj ja a skupina GUE eh, eh, by mala podporovať mier, spravodlivosť a v žiadnom e, prípade e, sa to nesmie dosiahnuť za e, použitie vojenských prostriedkov. Nemali sme investovať prostriedky do militarizovaných opatrení na ochranu pred katastrofami. Mali by sme použiť tieto prostriedky na mierové riešenie, kde Únia vystupuje ako sprostredkovateľ a nie e, sa e, stáva agresorom za použitie nejakých e, nevhodných postojov aj obchodnej politiky. A to sa týka postoje k jednotlivým položkám. Pokiaľ ide o rezervný fond, súhlasíme s tým, že v prípade poskytnutie prostriedko s tým, aby sa použilo výlučne na civilnú pomoc. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Lezing. Teraz doktor Miller z DG Relax komisie. Prosím, pokúste sa zmestiť sa do 5 minút, ak je to možné. Ďakujem. Posnažím sa, pán predseda, najskôr. Ako predrečníci povedali, e, vieme, že ekonomická situácia v EÚ je ťažká Vzali sme na vedomie pripomienky mnohých rečníkov, že musíme byť e, striktní. Tradične sme mali vždy podporu tohto výboru, pokiaľ ide o e, nejaké zrušenie škrtov zo strany rady a sme vďační za podporu tejto, e, tohto výboru, hlavne pána Salafranka hlavne pokiaľ ide o škrty a pre administratívne výdavky a tiež viazané rozpočtové prostriedky. Hovorím tu tiež o všetkých nástrojoch v okruhu 4, pokiaľ ide o predstupové nástroje a podobne. Pán Franka e, neodráža celkom e, náš návrh rozpočtu, pokiaľ ide o DCI a nástroje susedstva. Vážime si snahu pána Salafranku Franku ale musím povedať, že akékoľvek zníženie administratívnej podpory týchto nástrojov nám spôsobí problémy v dosahovaní 100% implementácie rozpočtu. Otázka Palestíny, to spomínali mnohí predrečníci. Berieme na vedomie návrh zvýšiť rozpočtový riadok o 100 miliónov z 200 na 300 miliónov, čo vlastne znamená úroveň, ktorú pôvodne komisia navrhovala v predošlých rozpočtových rokoch. K tomu môžem povedať, pán predseda, že pani Ashton a komisia by chceli mať úroveň podpory pre Palestínu, aby sa eh, to neznišilo v porovnaní s minulosťou a podporou, ktorá bola vynaložená. Pokiaľ ide o návrhy škrtov pána Sala Franku, eh, zníženie Napríklad v prípade Afganistanu 8 miliónový škrt. Naša pomoc je programovaná pre krajiny ako Afganistan veľmi opatrne. Všetci aktéri a partnerské krajiny, aj parlament, aj členské krajiny o tom diskutujú. Čiže musím povedať, že každý škrt v tomto rozpočtovom riadku by bol škrtom v našej pomoci v prospech Afgáncov. Spoločná zahraničná bezpečnostná politika, pán predseda, ďalší bod. Dve hlavné veci, transparentnosť a potom rezerva, o ktorej hovoril pán uh, Salafranka. Eh, tu sa chce vytvoriť eh, riadok pre naliehavé opatrenia. My, nám veľmi radi, že na srdci transparentnosť v SBP. A teda toto berieme naozaj veľmi vážne, ale kladieme si otázku, či je to skutočne najlepší spôsob, ako dosiahnuť transparentnosť tým, že vytvoríme oddelený rozpočtový riadok pre každú misiu e, SZBP. 8 rozličných rozpočtových riadkov pre 8 misií. Myslíme si, že toto nie je možno najlepší spôsob, ako dosiahnuť transparentnosť už sme poskytli veľmi podrobné e, informácie o všetkých misiách tomuto výboru a predtým ako, alebo po každej misii, e, tak do 5 dní vám rada pošle rozpočet každej misie, čiže diskutovali sme o tom s parlamentom a mali by sme možno nájsť iný spôsob, ako splniť tieto požiadavky na transparentnosť. Možno SBP sa musí vyrokovať s členskými krajinami v rade eh, v rámci rozpočtového procesu. Čiže vytváranie rezervy eh, je možno predmetom diskusie s eh, členskými krajinami. My nie sme proti tomu, ale ak táto rezerva by sa mala zachovať na budúci rok v rozpočte, podstate Európska únia by mohla mať menšiu schopnosť reagovať na krízy, pretože táto by umožnila, takáto rezerva by umožnila financovať nové naliehavé e, projekty. Ale budeme pokračovať v týchto diskusiách e, s členmi výboru. A ešte na záver, pán predseda, pokiaľ ide o e, Európsku službu, Európsku službu pre vonkajšie Európsku vonkajšiu službu, pardon, my chápeme potrebu, ktorú vyjadrili mnohí predrečníci, aby bolo jasné, ako sa to odráža v rozpočte a naša komisia pripravuje určité zmeny v rozpočte. V podstate po tomto výbore ja sa tejto práci budem venovať takmer okamžite. Tento návrh by sa mal prijať v komisii 15. septembra. Nazývame to pozmenujúci list a zmluva aj implementácia to by sa malo prezentovať teda v prvom čítaní v parlamente, čiže tu je dostatočný časový priestor. A ešte na záver, samozrejme pani Ashton sa zúčastňuje na príprave tohto rozhodnutia, čiže tieto kroky prebiehajú. Chcem poďakovať spravodajcovi za jeho otvorenosť a vôľu spolupracovať s nami, počúvať, e, načúvať našim obavám a dúfam, že budeme pokračovať v, to, v tejto plodnej spolupráce s výborom aj v ďalších fázach tohto procesu. Ďakujem. Ďakujem pekne e, doktorovi Millerovi. No a teraz Necháme priestor pre pána Sala Franka, aby mohol robiť svoj záverečný komentár. Ďakujem. Myslím, že po vyjadreniach kolegov by som eh, rád teda individuálne reagoval na jednotlivé vyjadrenia, pokiaľ nám to dovolí čas. Pokiaľ je o pána môže skutočne byť kľudný, pokiaľ je o Palestínu Myslím, že zo strany komisie sa teda bude snaha udržať tú istú hlavnú úroveň financovania. A pokiaľ ide o Európsku službu pre vonkajšie väčšinosti, myslím, že môžem zdieľať teda vaše obavy o priechodnosť celého návrhu. Najmä keď chceme teda treba vo vzťahu k Tibetu mať špeciálneho vyslanca. Takže sú tu určité kontraindikácie z hľadiska diplomácie. Ďalej, čo hovoril pán Tunek, áno, viem, je to citlivé, ale nechcel by som žiaden, žiadne vyjadrenie ohľadne akejkoľvek krajiny, nejak, nechcel by som to špeciálne nejak vypichnúť. Ide o to, aby sme ale zaistili bez náležitú kontrolu všetkých vyčlených prostriedkov, ktoré EÚ vlastne vyčlení napríklad aj v súvislosti s Tuniskom. Či ide o nejaký región, alebo aj v e, spolupráci s krajinami na inej pologuli. Čiže toto je môj osobný názor. Ďalej, pani Jatermaki a jej vyjadrenie. Môžem povedať, že ma neprekvapilo, neprekvapilo negatívne stanovisko rady, pretože vlastne vždy je to debata. Na jednej strane troška ide o pozičný boj. <laughs> Kým nie je e, ukončené všetko, tak je tam určitý... Proste troška sa taktizuje z hľadiska toho, čo sa dá dosiahnuť parom ku konečnému rozpočtu. Pokiaľ ide o obavy pani Jatermaky z hľadiska tých položiek na operatívne aspekty, myslím, že tam môžeme byť troška optimisti a že skutočne ja som otvorený tejto myšlienke pokiaľ ide o tieto platby. Tie znamenajú tiež určitú politiku, že vlastne Európska únia má záujem e, to, čo ešte nie je vlastne splatené, aby sa e, vyplatilo. Čiže pokiaľ ide o túto, tento aspekt e, platov, tak treba to dotiahnuť do konca. A predovšetkým vo vzťahu k tomu, čo povedala pani Maki. Je tu aj ďalší moment, ktorý som v úvode ešte nespomenul. To sa týka pomoci Pakistanu. Toto je oblasť, ktorá určite sa týka aj našich kolegov vo výbore pre rozvoj. Nechceme do toho zasahovať, a treba to rešpektovať. A samozrejme nevieme ešte do akej miery sa to odrazí aj e, v rozpočte tých 70 miliónov, ktoré EÚ vyčlenila na pomoc Pakistanu. Pani Brandner by som rád povedal, že podmienky dohody s radou a týmto vlastne reagujeme aj na to, čo do istej miery vyjadrila komisia ako nespokojnosť alebo obavy. Hovoríme tu o špecializovaných misiách a tam samozrejme sa vyžaduje veľká transparentnosť z hľadiska rozpočtu. A môžem povedať, že tu dôjde k značnej racionalizácii využitia prostriedkov. Nemám teda veľmi silné pocity podpory voči pilotným projektom momentálne, ale aj tam je priestor ešte. Ďalej, vyjadrenie pani Municen, pokiaľ ide o spoluprácu, bilaterálnu spoluprácu s USA. Chcem povedať, že toto je vlastne krok, ktorý je navyše a nebude ohrozovať to, čo už je podpísané z hľadiska podpory e, spolupráce s premyselne rozhodnutými krajinami. Je, áno, má pravdu v tom, že by sa to nemalo vyčlenovať nejak e, samostatne už e, práve vo svetle uzavretých záväzkov a prijatých záväzkov. Je dôležité, aby sme zachovali veľmi dobré transatlantické vzťahy a preto to treba zohľadniť aj v rozpočte. Teda príslušné štúdie alebo aktivity, ktoré môžu podporiť aktivity medzi oboma stranami. To sa týka nielen tzv. think tankov eh, vo vzťahu k USA, ale ide o to, aby sa neohrozili tie zmluvy, ktoré už máme uzavreté aj s, priateľ, s krajinami, ktoré sú spriateľené z USA. A vlastne aj tam je ten európsky komponent obsiahnutý. Takže to, čo už vlastne komisia urobila, že by sme ešte k tomu niečo pridali návrh, že by sme to podporili, tak preto to pokladáme za vhodné, aby sa hľadal kompromis. Aj vo vzťahu k návrhu pána Broka. Aby tu nedošlo k ohrozeniu tých záväzkov, ktoré už existujú voči priemyselne rozvinutým krajinám, ktoré sú už uzavreté. Hovorím o význame e, bezpečnostných misií a v tomto zmysle chcem poďakovať aj predstaviteľovi komisie, pokiaľ ide o situáciu, ktorá nastane od 15. septembra. A teraz vlastne už máme potom k dispozícii taký jasnejší obraz oproti tomu, čo som prezentoval ja na úvod. A pokiaľ ide o Palestínu, tam tiež tento aspekt musíme zohľadniť. A v, súhlas, v súvislosti s e, administratívnymi aspektami, tam myslím v pondelok s kolegami túto vec môžeme prejednať a predpokladám určite zlepšenie situácie. Sú tam vyhliadky, a ako vieme, celý tento proces prípravy rozpočtu súvisia aj s taktikou a preto verím, že ešte je priestor pre vyrokovanie niektorých zlepšení. A predpokladám taktiež, že aj rozpočtový výbor má do toho čo povedať. Myslím, že to okolo tých 18 miliónov je tam ten limit, ktorý sa uvažuje ako rezerva. A dôležité je, aby sme mali jasné stanovisko, aby sme ho dokázali podporiť, aby sme mali jasne stanovené priority aby vlastne e, ten záver, ku ktorému spieme, nebol oslabený, tak povediať, aby sa to nerozplynulo, nerozpililo, ale aby to bolo veľmi jasné, jasne stanovené, aby sme vedeli, čo sa dá ešte vylepšiť aj cestou pozmenujúcich návrhov. Takže toto som chcel povedať, pán predseda, na záver a ďakujem všetkým kolegom za ich účasť a podnety. Ďakujem pekne. Ďakujem pánovi kolegovi, spravodajcovi i všetkým ostatným, ktorí sa zapojili. Hlasovať budeme o tom na ďalšom e, zasadnutí výboru AFED 6. septembra. A teraz napokon posledný bod e, programu. E, ide o na vrch finančného nariadenia čo je potrebné na vytvorenie európskej mm, vonkajšej služby. Pán Fam je tu spravodajcom. A ako e, sme si vedomi, e, e, na teraz tento pozmenujúci návrh je v súlade s úpravou platov zamestnancov. E, na budúci e, týždeň pán Sariš Volský by mal predložiť svoju správu o zmenách e, v zamestnaneckom poriadku. A teraz si vypočujeme aj názor pána spravodajcu. Pán Brok, pán Tehovštát. Pán partneri, ktorých si veľmi vážime, nám e, poskytli určitý rámec na vzťahy medzi jednotlivými inštitúciami. A v súčasnosti e, sa to presovalo viac do výboru pre rozpočet a kontrolu e, za rozpočtom a napokon aj pre výbor pre právne záležitosti pokiaľ ide o zamestnanecký poriadok. Ale náš výbor tiež je veľmi významným hráčom, pretože máme na starosti zahraničnú politiku a to znamená, že musíme zohrovať ústrednú úlohu aj v týchto procesoch, pretože e, musíme zabezpečiť náležité vzťahy medzi e, inštitúciami, ktoré majú na starosti vonkajšiu činnosť. Takže odovzdám slovo pánovi spravodajcovi. Chcem podotknúť, že nemáme veľa času a keby ste sa mohli eh, zmestiť do 6-7 eh, eh, minút, pokiaľ to bude možné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, pokúsim sa hovoriť maximálne stručne. Ako ste sami, sami uviedli, ide o náš príspevok k služobnému poriadku súvislosti so službou pre vonkajšie aktivity, eh, vonkajšie činnosť, pretože eh, je to zaujímavé, pretože v tejto oblasti máme eh, právo spolurozhodovania, teda môžeme to nejakým spôsobom ovplyvniť. Ja som vychádzal z toho, že základom je Madridská dohoda o službe pre vonkajšiu činnosť a my sme sa snažili to prevteliť do pozmeňujúcich návrhov s tým, aby finančné nariadenie bolo v súlade s tým, čo sa dohodlo v Madride. Sú tu však e, určité oblasti, ktoré nie sú e, upravené madridskou dohodou, prípadne e, tam sa stanovujú všeobecné princípy, ktoré sa majú spresniť. A preto sme sa snažili vychádzať z našich historických princípov a skúsenosti, pokiaľ ide o medziinstitucionálnu dohodu a chceli by sme to aplikovať na nové okolnosti. Najdôležitejšie pozmenujúce návrhy a to sa týka e, zásadných vecí. Najdôležitejšie sú 7, 8 a 9. A tu by som sa chcel viedriť k týmto pozmeňujúcim návrhom. Pozmeňujúcim návrhu 7 e, vysvetľujeme, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť e, v oblasti výdavkov by sa mala vnímať ako inštitúcia to znamená, že treba e, urobiť odhad e, príjmov a výdavkov, tak ako sa to robí v ostatných inštitúciách, napríklad v parlamente. Taktiež podrobne hovoríme o tom, ako treba e, robiť takéto odhady, čo je dôležité. V tomto pozmeňcom návrhu treba sa venovať jednej veci. Spomíname iba dve z troch ďalších komisárov. Je tu komisár zodpovedný za rozvoj a politiku susedstva. Mali by sme spomenúť aj tretiu e, komisárku, pani Georgievu v tejto súvislosti. Budeme sa tomu venovať, uvažovať o tom. Pozmeňujúci návrh 8 je e, asi najdôležitejší, pretože práve tu formulujeme e, požiadavky na pracovný materiál, ktorý by mohol komplexným spôsobom predložiť celkový e, rozpočet, celkový prehľad administratívnych a prevádzkových nákladov súvisiacich s vonkajšou činnosťou. A veľmi e, podrobne hovoríme, ako e, by sa mal predložiť takýto dokument a je dôležité, aby sme to urobili správnym spôsobom. Pozmením som návrhu 9 podrobnejšie, ako v madridskej dohode sa venujeme štruktúre vedúcich e, e, e úloh štruktúry rozpočtu pre činnosť aby bolo jasné, kto je zodpovedný za túto správu. To sú najdôležitejšie pozmeňujúce návrhy. Sú tu však aj niektoré ďalšie veci, ktoré som zatiaľ nezapracoval, ale o ktorých by sme podľa eh, mňa mali diskutovať na tomto výbore. Jednak eh, sa to týka eh, diskusie o rozpočte pre rok 2011, ako aj prezentácii jednotlivých položiek pre spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku a misie. O tom sme veľmi podrobne diskutovali v predchádzajúcom bode programu a teraz je to upravené v medziinstitucionálnej e, službe, avšak e, e, zamestnanský služobný poriadok sa týka predchádzajúcej situácie. Musíme teraz vyhodnotiť, ako chceme rozšleniť spoločnú zahraničnú bezpečnostnú politiku, ako to budeme prezentovať parlamentu. Je to taký nápad a som teraz zatvorený voči ďalším návrhom. Mohli by sme eh, sa pokúsiť eh, upraviť to v finančnom neredine a nie medzi inštitucionálnej dohode. Tam máme totiž eh, spolurozhodovanie a tým pádom by sme mohli zapracovať pozmeniť návrh do tohto stanoviska, ktorý by riešil aj predchádzajúce diskusie v rámci predchádzajúceho bodu programu, ako predkladať jednotlivé e, položky spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Ďalšia vec, ktorá sa e, spomenula e, nie počas tejto rozpravy, ale nášmi členmi, pokiaľ ide o výdavky tejto služby, bolo by zda dôležité vedieť nielen to, čo robí Európska únia, ale čo všetko robia mm, členské štáty v tomto smere, pretože v opačnom prípade nebudeme mať úplný prehľad a ťažšie sa nám bude orientovať, e, čo sa týka, čo máme urobiť my. Nerad by som e, zasahovať, e, nerad by som zasahoval do delby právomoci medzi Úniou a členskými štátmi. Ide o výmenu informácií, informácií, ktoré by mohli byť dôležité. Toto sú podľa mňa najdôležitejšie podmenujúce návrhy, ako aj poznámky ohľadom toho, čo by sme prípadne mali doplniť alebo zmeniť po technickej stránke a e, prípadne predložiť ešte jednu, dve e, zmeny pred e, lehotou. Takže predovšetkým 7 8 a 9 a treba diskutovať o tom, či treba prekladať pozmeňujúci návrh ohľadom štruktúry prezentácie jednotlivých misií a štruktúry rozpočtu pre spoločnú a bezpečnostnú a zahraničnú politiku. Ďakujem veľmi pekne za odvedenú prácu, ďakujem aj za vaše vystúpenie a ďakujem za to, že ste dodržali časový limit, ktorý som navrhol. Pán Brok, 3 minúty. Vážne pán predseda, veľmi stručná poznámka. Ďakujem pekne kolegovi. Nazdávam sa, že sa vydal správnou cestou a že mohli by sme podporiť eh, pozmeňujúce návrhy, ktoré navrhuje, pretože je to v duche eh, dosiahnutej dohody. Pokiaľ ide o diferenciáciu jednotlivých eh, bodov, ich prezentáciu, o tom môžeme ešte diskutovať. Je tu vyhlásenie e, zodpovedných zmení e, e, parlamentu a z iniciatívy kolegu Gualtieriho mohlo by sa dať niečo zlepšiť. Či to stačí, je to otázka na diskusiu. Mohli by sme v záujme parlamentu zabezpečiť maximálnu transparentnosť, takisto poskytnúť exekutíve aj potrebnú pružnosť a nazdávam sa, že mm, mm, dosiahneme kompromis, ktorý bude priateľný pre obidve strany. A myslím, že kolega Goltieri v tom smere urobil určitú e, prácu. Chcel by som e, e, teraz vás vyzvať, aby sme maximálne prísne diskutovali o služobnom poriadku. Nemali by sme to odkladať, aby sme dodržali časový harmonogram pretože e, nesmieme e, stratiť veľa času z hľadiska ďalšieho uplatnenia zmluv. Musíme zabezpečiť náležitú reprezentáciu Európu, Európy e, vo Washingtone, v rokovaniach o Blízkom východe a podobne. Potrebujeme čím skôr rozbehnúť túto službu, ale pritom to nemusíme byť na úkor kvality. Musíme to zabezpečiť vo výbore aj v plene netreba teraz vykonovať, e, zriadovať nejaké časové prekážky. A e, e, myslím si, že musím poďakovať kolegovi za prípravu správy. Mali by sme to urobiť aj vo vzťahu k služobnému poriadku. Musíme diskutovať o tom, čo sa stane v príslušných výboroch pre rozpočet a kontrolu. Musíme zabezpečiť fungovanie vonkajšej politiky, i keď je možno, že ostatné výbory majú z pochopiteľných dôvodov svoje vlastné priority, a musíme pri záverečnom hlasovaní zabezpečiť to, aby naše cieľe a záujmy boli zabezpečené. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Brok. Pani Brandner, 3 minúty. Oops, sorry. I would like to... Chcela by som zablahoželať pánovi Famovi k jeho stanovisku, pretože, a teda súhlasím s tým, čo povedal pán Brok, že to musí byť špecifické si pre AFET. To, čo ste navrhli, tu mám jednu otázku k článku 10. Hovoríte o o špecifickej veci podľa mňa je veľmi e, dobré, že komisia sa môže vyjadriť jednotlivým vedúcim delegácií, ale podľa mňa toto, dúfam, nie je sa týka iba jednotlivých vedúcich delegácií, pretože komisia to môže urobiť bez konzultácie parlamentu. Malo by to byť také všeobecnejšie v vlastnej právomoci Chcela som to len objasniť, teda ako to vyzerá a váš pozmeňujúci návrh číslo 12 sa mi páči, aby sme aby tí národní diplomati sa zodpovedali niekomu, by boli voči niekomu zodpovední. Takže ďakujem. Ďakujem, pani Brantner. A teraz pán Gualtieri, 3 minúty. Ďakujem. Pán Fam už eh, eh, nám predložil takýto veľmi jasný a dobrý text. Nechcem opakovať, čo tu už odznelo, chcem len zdôrazniť politickú dôležitosť, nielen obsah správy, ale aj to, čo tam nie je z pohľadu prepojenia tejto správy s rozpočtovým výborom, článok 1 finančného nariadenia, ktorý e, vymenúvava tieto inštitúcie. Myslím si, že štruktúra, ktorá je tu navrhnutá, pokiaľ ide o službu pre vonkajšiu činnosť, e, je v Európskej rade. Ako by to bola jedna inštitúcia. Samozrejme, že rada je inštitúcia, ale je to taká nebezpečná cesta. Myslím si, že vo výbore AFED tým, že nepredložíme takýto návrh, že to vysiela jasný signál a síce, že my nechceme, aby sa otvárali nejaké zmetočné definície o európskych inštitúciách, ale chceme jasne povedať, že toto je to samostatná Európska služba pre vonkajšiu činnosť. S, k tým ostatným bodom podľa mňa môžeme súhlasiť s pánom Femom. Možno by sa mohli e, zlepšiť niektoré návrhy a teraz e, je otázne, či vo finančnom nariadení máme zmienku o novej SBP. Toto by mali byť zmienky principiálne tu sa hovorí, že misie by mali mať rozpočtové riadky a rozpočtový postup určí, ktorý riadok sa bude týkať ktorej, tej ktorej misie. Mala by to byť, e, mala by to byť skôr položka, nie riadok. Žiadnym spôsobom tu neriskujeme e, SZBP rozpočet. V rámci okruhu rozpočtu by bolo možné teraz presúvať veci bez toho, že by sa zaťažil rozpočet bez súhlasu parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pánovi Gualtierimu. Teraz e, v mene vysokej zastupkyne a podpredsedničky komisie pán Kristofen. Ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem za to, čo ste povedali, že AFET e, toto bude úzko sledovať. Myslím si, že to je dobré pre všetkých. Chcel by som poďakovať pánovi Fermovi za jeho správu za jeho návrh stanoviska. Správne ste povedali, že tu sme v oblasti spolurozhodovania. Chcel by som dodať, že aj keď formálne nie sme v oblasti spolurozhodovania, keď sme rozhodovali o základnom rozhodnutí e, z júla, de facto robíme spolurozhodovanie. To vyplýva z tej skutočnosti, že sa text e, ktorý sa prijal v rade, že tento bol identický ako ten, ktorý bol výsledkom stanoviska parlamentu zo 6. júla. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme rešpektovali aj v druhej etape dohodu dosiahnutú v júli. A ja ten návrh chápem tak, že tento text sa presne o toto snaží a rešpektuje júlovú dohodu. S textom nemám žiadne problémy. Pán Ferm správne povedal, že osmička je dôležitý pozmenujúci návrh je to veľmi poučný text a sme pripravení poskytnúť tieto informácie, ktoré sa tu požadujú. Možno mm, tu budú určité potrebné určité technické e, vylepšenia, znenia. Nechceme ale strácať, stratiť to, čo sa mienilo v článku 8.5 a síce mať taký prehľad e, nielen to, čo sa robí e, v, v službe pre vonkajšiu činnosť, ale čo sa robí v Európskej únie. Je to aj o komisii. Nie je to len o administratívnych výdavkoch, je to o, o prevádzkových e, výdavkov taktiež. Takže keď sa pozrieme na podrobnosti, tak toto sú naozaj podrobnosti či detaily, ktoré sa týkajú administratívnych výdavkov. V komentáre pána Ferma o tom, že by sa mala využiť príležitosť finančného nariadenia, aby sa odzrkadlilo odzrkadlil posledný bod politického prehlásenia. Podľa mňa toto nie je pravda. Mm, nemôžeme to ja teda to nemôžem posúdiť. Jediné, čo môžem povedať, je to, že sa to explicitne v, politické, v prehlásení o politickej zodpovednosti povedalo. Mm, bude to taká širšia medziinstitucionálna dohoda. Myslím si, že je v záujme nás všetkých, aby sme e, zachovali to fungovanie inštitúcií a, a teda, či je tento nový nástroj správnym prístupom, je otázna. Reakcia na otázku pani Brandner. Toto sa týka jednotlivých vedúcich delegácií. Ďakujem pekne. Ďakujem doktorovi Kristofsenovi. Teraz ešte dávam slovo na záver pánovi Felmovi a e, reakcie možno na pozmeňujúce návrhy, o ktorých sme diskusie a reakcie na komisiu. Pán Fer, máte slovo. Ďakujem pekne za komentáre. Ja to chápem tak, že sa zhodneme v tom, na tomto stanovisku. Sú tu dve veci, ktoré by sa možno ktoré by som možno mal komentovať. Pane Brantner, najskôr úplne súhlasím s pánom Kristofersenom. Toto sa týka individuálnych situácií. Nemôžeme zmeniť princípy, rímske princípy. Musí sa to ale uplatňovať v individuálnych prípadoch a to tu máme na mysli. Myslím si, že teraz e, je to už jasné. E, v druhej časti a tiež po diskusiách s pánom Kristofersenom, pokiaľ ide o rozpočtový riadok, tak tu sme hovorili, že doteraz to bolo predmetom medziinštitucionálnej dohody, či by sa to malo transponovať v iných dokumentoch. Niektoré sa týkajú finančného nariadenia alebo možno e, v nariadení o zamestnancoch. E, niektoré by mali zostať súčasťou medziinštitucionálnej dohody. Nie som si istý, či jednotlivé prezentácie rozpočtových riadkov a rozpočtov sú najlepším eh, spôsobom pre medziinštitucionálnu dohodu alebo eh, nie, či, to by, či by to nemalo byť predmetom finančného nariadenia. Ja som to teda takto eh, nepochopil, ale musím sa na to pozrieť, pretože riešenie potrebujeme. Vždy sme o tom hovorili a nezhodli sme sa na to počas, počas mnohých rokov, čiže bolo by dobre, keby sme to konečne vyjasnili. Som otvorený všetkým návrhom, ale toto by malo byť skôr predmetom finančného nariadenia, nie medzi inštitucionálnej dohody. Ďakujem. Ďakujem spravodajcovi. Len niekoľko komentárov k časovému harmonogramu. Termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je o 6. E, popoludní 7. septembra. Dovolte mi ešte povedať, že tu sa bude práve e, hlasovať e, v rozpočtovom výbore a v výbore pre rozpočtovú kontrolu ale iba pri týchto príležitostiach môžeme predkladať e, pozmeňujúce návrhy v angličtine, čo je smutné pre tých, ktorí nemajú angličtinu ako rodný jazyk. 20. september ďalší termín a potom druhá plenárka v októbri. Tam sa bude hlasovať. Stručne pre naše nasledovné náš nasledovný časový harmonogram, dovolte mi povedať, že výbor AFETu sa stretne o 7. 6. septembra a potom 7. o 5. popoludní. Ďakujem a týmto končím schôdzu.